Bene, benvenuti a tutti, saluto e ringrazio tutti. Dobre, takže pustíme sa do práce. Chcel by som sa všetkým poďakovať, že ste prišli na dnešné stretnutie a predovšetkým uh, pánom Marekovi Savickému predsedovi Rady pre poľnohospodárstvo, ktorý organizoval mnoho stretnutí, pre, e, na ktorých informoval Európsky parlament. A toto tretie stretnutie, ktoré v plnom rozsahu zorganizovala komisia, ktorá si zvolila aj rečníkov, ktorí budú prednášať. E, toto stretnutie je v podstate súčasťou konštruktívnej celej škály e, zasadnutí, e, na ktorý sa zúčastňujú tri inštitúcie, ktoré chcú zabezpečiť SPP do budúcna, zreformovať SPP do budúcna Eh, bolo tu vytvorené veľmi dobré prostredie pre spoluprácu. Ja dúfam, že to povedie k opatreniam, ktoré budú zodpovedať očakávaniam našim občanov a dá polnohospodárom tie správne odpovede eh, v kontexte, ktorý eh, je iný v porovnaní s minulosťou. My v parlamente sme zdôrazňovali to, že súčasná situácia je naozaj naliehavá naozaj pôsobí polnospodárstvo v kontexte, ktoré predtým nikdy nezažilo a e, musíme v podstate zhodnotiť 20-ročnú minulosť SPP. SPP je kľúčová, ale musíme ju zmodernizovať, aktualizovať tak, aby zodpovedala novej ére, novej ére pre polnohospodárstvo a výrobu potravín, novej ére, kedy je nedostatok potravín a sú suchá. Takže je veľmi dôležité riešiť celú otázku bezpečnosti, zabezpečovania potravinami. To presahuje často e, zabúdané, zabúdanú otázku zdrojov, e, rozdielov medzi zdrojmi na severe a na juhu. Takže pozrieme sa na svetové trhy agropotravín, tak ako už o tom hovoril aj summit v Cannes. E, ide nám o udržateľnosť e, polnohospodárských štruktúr, polnohospodárských podnikov. Polnohospodári musia zabezpečiť dodávku potravín a zabezpečiť dodávku surovín pre spracovateľský priemysel. My musíme poskytnúť polnohospodárom e, podmienky a záruky e, tak, aby spotrebitelia mali záruku kvality potravín. Je to dôležitá súčasť toho, čo nazývame európsky sociálny model. Zároveň e, polnohospodárstvo v spoločenstve Európskej únie E, musí zabezpečiť sociálnu súdržnosť, udržateľnosť polnohospodárstva, ekologizáciu polnohospodárstva. O všetkých týchto veciach sme hovorili za posledné roky a časť našich ambícií vychádzala práve z toho, čo sme robili v minulosti. A tu chceme premietnúť aj do stratégie Európa do roku 2020. Eh, chceme zabezpečiť hospodársky udržateľné polnohospodárstvo. Dnešnou zodpovednosťou je pre nás ponúknuť polnohospodárom a celému sektoru nástrojov, nástroje, ktoré im umožnia obstať eh, vo výzvach eh, súčasných. Mus- musíme vyrábať viac potravín a menej znečisťovať životné prostredie. Nemôžeme si dovoliť ďalšie straty potenciálnu polnohospodárstva. Rizika sú príliš vysoké a musíme sa s nimi popasovať. To je pre nás kľúčové, to je pre nás východisko celého procesu reformy. Návrhy komisie predpokladajú východisko, veľmi dôležité východisko a parlament a rada spolupracujú na tomto základe v duchu spolupráce Eh, aby presadili reformy, ktoré naozaj eh, budú reagovať na výzvy, ktorým čelíme. Eh, na základe Lisabonskej zmluvy parlament má novú zodpovednosť, to znamená SPP je momentálne predmetom spolurozhodovania a parlament zohráva veľmi dôležitú úlohu demokratizácie Európy tu zastupujeme e, ľudí a teda aj polnohospodárov v procese e, spolurozhodovania. E, nie je to nevýhoda, je to v podstate výhoda, čo sa týka rozhodovania a svedčí o tom aj svedčia o tom dosiahnuté výsledky polského predsedníctva. Chcel by som sa polskému predsedníctvu poďakovať, pretože sa nám podarilo dokončiť balík o mliekarenskej výrobe a vlastne z, to svedčí o tom, že spolurozhodovanie je vynikajúcou príležitosťou zlepšiť návrhy, ktoré predkladá komisia a zabezpečiť, aby boli viac v súlade s potrebami, e, aktuálnymi potrebami. Takisto sme tu mali správy e, a parlament e, má jasnú cestu, jasné smerovanie, ktorého sa chceme pridržať a najbližšie tri mesiace e, budeme na týchto veciach pracovať a parlament významnou mierou prispie k týmto e, snahám. Predovšetkým sa musíme zamerať na to, aby budúcna, budúca SPP bola jednoduchšia, flexibilnejšia, ale zároveň, aby vedela náležite reagovať na krízy, ktoré žiaľ e, majú negatívny dopad na naše trhy aj na naše výsledky za posledné roky. Takže požiadame pána komisára Čološa, aby nám pomohol, pomohol v týchto prácach, tak by sa nám podarilo dohodnúť. Dúfame, že toto dohoda sa nám podarí dosiahnuť v blízkej budúcnosti. Dohoda, ktorá zaručí to, že dosiahneme naše ciele, ciele, ktoré mnohí podporujú, ktorým je zjednodušenie, flexibilita našich nástrojov a opatrenia na E, zvládanie rizika, e, pretože poľnohospodári sú vystavení väčším rizikám. E, tieto ciele musíme premietnúť do opatrení v rámci SPP. Diskusia je ešte stále otvorená, niekedy je veľmi živá, ale je veľmi dôležitá a na je žiaduce, aby sme takúto diskusiu mali, aby sme vytvorili prijali novú, novú generáciu opatrení pre poľnohospodárstvo a pre rozvoj vidieka Eh, viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme diskusiu, aj keď tá diskusia je tvrdá, diskusia medzi inštitúciami, ale aj diskusia eh, v spoločnosti a medzi rôznymi zainteresovanými stranami je žiadúca, pretože má obohatiť eh, naše diskusie a vylepšiť konečný výsledok. Takže vo vašom výbore veľmi tvrdo pracujeme na tieto veci. Náš spravodajca bude takisto pracovať na tom, aby sa vylepšili a racionalizovali naše návrhy aby eh, hlasovať vo výbore nebudeme skôr, kým sa nedohodneme o finančných výhľadoch. Eh, Mm, jednoducho nebudeme môcť predkladať pozmeňujúce návrhy, pokiaľ nebudeme vedieť, o čom sa rozhoduje, kým nebudeme vedieť, aký je vedročný finančný rámec. Nemôžeme príjmať rozhodnutia vo váku, musíme vedieť, aký je rozpočtový kontext. E, komisia hovorí o viacich veciach vo svojej správe, ktoré my musíme kritizovať, veci, ktoré je potrebné zlepšiť, riadenie rizika, ekologizácia, podpora v rámci prvého a druhého piliera, definícia tzv. aktívneho polnohospodára. To sú len niektoré z oblastí, kde je potrebné ešte na nich popracovať spolupracovať a budeme pracovať na rôznych témach. Teraz sme e, si stanovili tie oblasti, kde je možné veci pozmeniť. A dnešná diskusia nám umožní diskutovať o dôležitých veciach. Budeme tu mať prezentácie zo strany významných rečníkov a takisto si vypočujeme aj komisiu. Takže ja osobne sa do toho angažujem. Um, v, v podstate um, som z akademického prostredia a, a robím teraz politike, ale dúfam, že toto stretnutie dnešné bude veľmi poučné pre všetkých a podobne ako pri predchádzajúcich príležitostiach dúfam, že aj teraz sa nám podarí vypracovať užitočnú správu, ktorá pomôže nám, pomôže polnohospodárom a všetkým európskym občanom. Ďakujem veľmi pekne a teraz odovzdám slovo pánu Ikovi Salidačenovi Čološovi. Euh, Ďakujem pekne, Paolo, za takéto predstavenie. Takže dnes je to už tretia konferencia v rámci cyklu troch konferencií, ktoré sme spolu zvolali s polským predsedníctvom a s polnohospodárským výborom Európskeho parlamentu zorganizovaný po prezentácii legislatívnych návrhov zo strany komisie. Takže chcem pripomenúť, že parlament organizoval v tejto istej sále jednu konferenciu s ministrami polnohospodárstva a komisiou o danom návrhu. Predsedníctvo Polské zorganizovalo nedávno takisto konferenciu s rôznymi organizáciami, odborníkmi z polnohospodárskeho sektora, aj s občianskou spoločnosťou. A komisia, tak ako sme slúbili, dnes vám navrhujeme diskusiu E, živú diskusiu na základe analýzy a úvah e, e, vedcov, odborníkov Eh, ohľadom návrhu tejto reformy. Takže touto konferenciou vstupujeme pomaly do novej fázy, ktorá je, ktorá je fázou prehlbenia, rozpracovania návrhov. Na úvod poviem, že tieto návrhy sú konzistentné, pretože sa týkajú celej škály polnohospo- spoločnej polnohospodárskej politiky. E, mali sme tu priebežne po prezentácii viaceré reakcie. Ja navrhujem, aby sme si naozaj našli čas a rozdiskutovali do detajlov tie návrhy a našli prepojenie prepojenie medzi jednotlivými myšlienkami, ktoré nájdete v tomto návrhu, aby ste mohli vyvodiť dôsledky e, do budúcna samozrejme na základe kritickej analýzy. Dúfam, že teraz už po niekoľko týždňoch či mesiacoch, odkedy bol predložený návrh, ako už Paulo povedal, e, už sme mali na e, diskusiu v parlamente, komisia rozpracúva tieto návrhy, čo sa týka obsahovej stránky, takisto sme mali diskusiu, dôkladnú diskusiu na pracovných skupinách e, v rámci rady. Takže teraz e, sa môžeme pozrieť z iného pohľadu a konkrétnejšie na to, v čo, z čoho pozostávajú tieto návrhy. Vedecká obec a odborníci sa zapájali od začiatku do procesu prípravy návrhov reformy, pretože v tej prípravnej fáze v rámci verejnej diskusie, verejnú diskusiu sme zorganizovali v Lani a tam sme takisto vychádzali z myšlienok, ktoré e, sme predložili verejnosti e, na základe rôznych úvah odborníkov, združení, expertov, ktorí takisto e, na základe ekonom, názorov ekonomov, expertov, odborníkov, ale aj vedecká obec sa zapájala do všetkých tých analýz, ktoré robila komisia, keď sme robili štúdiu dopadovú týchto návrhov. Práve preto, e, aby tieto naše rozhodnutia na tej politike politickej úrovni boli v podstate výsledkom analýzy e, e, na základe výsledkov e, dopadovej štúdie. Takže dnes predkladáme tieto návrhy vášmu kritickému pohľadu, vášmu prísnemu pohľadu a Určite všetky tieto analýzy nám pomôžu na jednej strane lepšie pochopiť obsah týchto návrhov, ale zároveň ich vidieť z iného pohľadu, e, z takého širšieho záberu, ako len z čisto Eh, mechanizmu eh, politického pohľadu na spoločnú poľnospodárskú politiku. Zároveň nesmieme zabúdať, že na základe všetkých tých objektívnych analýz, na základe ktorých sme pripravili naše návrhy, eh, musíme vnímať to, čo je želateľné a čo je realizovateľné. Že je tu rozdiel medzi tými dvoma vecami. Takisto je to cesta, nie je to hotová vec. takže to je potrebné zohľadniť. vždy je potrebné hľadať kompromisy ktoré končia prijatím rozhodnutia. Presne v podstate niekde, niekde uprostred medzi tým, čo je želateľné a medzi tým, čo je schodné z pohľadu politického, odborného, z pohľadu rozpočtového. Je jasné, že e, v tomto legislatívnom návrhu je e, jeden aspekt, ktorý vyvstal, vyplynul z mnohých vedeckých analýz. Ide o konkurencieschopnosť nášho európskeho polnohospodárstva v kontexte, v ktorom nielen, že musíme vyrábať viac a vyrábať lepšie, ale musíme aj vyrábať s obmedzenými zdrojmi a ktoré nemôžu ostať externým prvkom rozhodujúceho procesu. Internalizácia potrieb zabezpečenie dobrého riadenia prírodných zdrojov, keď hovoríme o konkurencieschopnosti, je zásadným prvkom, pretože konkurencieschopnosť nášho polnohospodárstva musí byť udržateľná a mechanizmy, ktoré e, zavádzame na to, aby sme zabezpečili konkurencieschopnosť, E, musia pochopiť a akceptovať tí, ktorí dávajú zdroje, ktoré dávajú finančné prostriedky. Čiže všetky tieto snahy, ktoré máme a všetky tieto aspekty, ktoré sa snažíme zohľadniť pri príprave našich návrhov, e, sú tam. Takisto musíme dať aj novú perspektívu polnohospodárom, producentom, e, vzhľadom na trhy a vzhľadom na územie, pretože stále viac Konkurencieschopnosť nášho polnohospodárstva musí stavať samozrejme v rámci Európskej únie, ktorá je širšia a máme stále väčší počet členských štátov. A treba zabezpečiť to, aby polnohospodári boli zároveň aktérmi svojej budúcnosti, svojej hospodárskej budúcnosti, ale aj spoločenskej budúcnosti, aby zobrali osud do vlastných rúk. To znamená, e, polnohospodári cez svoje organizácie a preto tu navrhujeme jedným z kľúčových aspektov tejto reformy je organizácia polnohospodárov, ale na druhej strane ide aj o územie, pretože využívanie prírodných zdrojov, využívanie ľudských zdrojov má v podstate zabezpečiť využitie potenciálu polnohospodárstva a v prostredí, v ktorom funguje. E, tu znamená nielen, že máme nástroje e, rozvoja vidieka, so všetkým, čo obsahuje, ale navrhujeme tu aj lepšiu koordináciu s inými nástrojmi financovania, s inými politikami spoločenstva, ktoré zabezpečujú územný rozvoj. Čiže táto koordinácia SPP s štrukturálnymi fondami. Takže to bolo len niekoľko aspektov na pripomenutie a po eh, Markovej v podstate prezentácii a po prezentácii e, odborníkov, ktorých sme pozvali a potom e, generálny riaditeľ DG Agri, pán Silva, e, bude moderovať túto diskusiu. Ale ešte na úvod by som sa, ešte predtým by som sa chcel poďakovať polskému predsedníctvu za odvedenú prácu na úrovni rady počas polského predsedníctva, počas prvých mesiacov po predložení legislatívnych návrhov zo strany komisie. A chcel by som takisto popriať dánskemu predsedníctvu, budúcemu dánskemu predsedníctvu úspešné práce. Preto v najbližších mesiacoch budeme rozpracovávať všetky tieto návrhy tak, aby sme pripravili proces rozhodovania. Proces rozhodovania, ktorý teraz e, znamená spolurozhodovanie plnom rozsahu aj zo strany Európskeho parlamentu. Európsky parlament a jeho výbor pre pomospodárstvo už začal pracovať na týchto veciach a dúfam, že sa nám podarí prijať rozhodnutie, ktoré bude spravodlivejšie, ale zároveň v lehotách, ktoré umožnia plnohospodárom a členským štátom využívať budúcu spolnohospodárskú politiku čo najskôr, ako to bude možné. Takže týmto želaním končím moje vystúpenie a dám slovo Marekovi Savickému, e, predsedovi e, Rady ministrov polnohospodárstva, skôr ako a potom otvoríme diskusiu. Ďakujem. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Panie i panowie profesorowie. Dámy a páni, vážení páni profesori, odborníci, chcel by som sa vám srdečne poďakovať, e, pán predseda, ako Európskemu parlamentu za to, že ste e, otvorili túto diskusiu o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky. Môžem povedať, že 7. novembra sme začali cyklus troch diskusí E, začali sme expoze vystúpením prezidenta Európskeho parlamentu Ižiho Buzeka. Tak ako už tu zaznelo, e, ako povedal pán komisár, mali sme aj diskusiu pod politikou, diskusiu polnohospodárov a teraz je najvyšší čas na to, aby sa aj vedecká obec zapojila do tejto diskusie. Chcel by som však zdôrazniť, že tento akademický svet e, bol od začiatku prítomný, pred, to, že aktívne sa spolu podielal e, na vedeckej rozprave, k, pardon, na e, otvorenej diskusii s verejnosťou, ktorú e, začala komisia a pán Dacian Čološ a takisto aj odborníci sa podielali na e, pracovných skupinách rady. Takže hovoríme o reforme, ktorá je v každom prípade nutná po 20 rokoch. Myslím si, že všetci Európania si uvedomujú, že je potrebné spraviť zásadné zmeny tejto politike. A e, nám politikom často chýba nejaká dlhodobejšia vízia. E, napríklad aj v rámci SPP e, v súvislosti s týmito legislatívnymi návrhmi a e, s návrhmi Euró- Stratégia pre Európu do roku 2020. E, vieme pritom, že celý svet má potrebu e, zabezpečenia potravinami a tá bude stále narastať a my musíme nájsť prostriedky na to, aby sme reagovali na tieto potreby. A som presvedčený o tom, že táto reforma je len v začiatku e, momentálne. Dnes Európsky vedci nám musia dať odpovede na mnohé otázky a musia nám navrhnúť e, mnohé riešenia, napríklad ako táto dlhodobá perspektíva môže zabezpečiť lepšie využívanie potenciálu európskeho polnohospodárstva a uspokojiť potreby nielen v Európe, ale v celom svete. Podľa mňa bude zaujímavé nájsť tú cestu alebo hľadať takú cestu, pretože musíme najprv vyriešiť aj rozpočet. Áno, samozrejme, na to máme rozdielne názory, ale myslím si, že uh, uh, nikde v Európe nenájdete rozpočet, ktorý bude naozaj tak citlivo reagovať na požiadavky spoločnej poľnohospodárskej politiky. Musíme nájsť prostriedky na to, aby z, uh, SPP uh, mohla ďalej fungovať. Počas dnešných diskusí v podstate sme pripravili také tri témy, ktoré dúfam, že budú zaujímavé. V rámci tých troch tém si kladieme niekoľko otázok. Budeme diskutovať o reforme, ktorá prebieha hľadanie nejaké riešenia. Jednou z nich je otázka potravinovej bezpečnosti a konkurencieschopnosti e, agri e, potravinového reťazstva sa, to sú tie témy, ktoré nás trápia už niekoľko rokov. Jedná sa o veci, ktoré podľa revízie spoločnej polnospodárskej politiky z roku 2008 uh, eh, už tam zazneli tieto otázky ako nové výzvy. My vnímame bezpečnosť potravín nielen z pohľadu kvantitatívneho, ale predovšetkým po reforme SPP z roku 2003 Vnímame túto bezpečnosť potravín ako bezpečnosť kvality potravín, rešpektovanie životného prostredia, ekologická produkcia, ako aj ochrana e, blaha zvierat. Takže európskym polnohospodárom dávame celú škálu ťažkých úloh, úloh ktoré e, musia splňať títo polnohospodári a často nemajú čas e, e, zamerať sa na samotnú výrobu, pretože majú množstvo administratívnych úloh. Čo sa týka polnohospodárskeho reťazca, myslím si, že si musíme odpovedať na otázku, prečo európsky spotrebitelia sa neustále stiažujú. Stiažujú sa, že ceny potravín v Európe sú príliš vysoké. A polnohospodári sa zase stiažujú, že sú mm, za svoju prácu len veľmi slabo odmeňovaní. Takže ešte nám ostáva pred sebou dlhá cesta. Máme výbor na vysokej úrovni, ktorý rieši práve tieto otázky e, potravinového reťazca, ale e, nie vždy máme dostatočnú politickú odvahu na to, aby sme prijali rozhodné a významné kroky v tomto smere. Je to oblasť, kde naozaj vedecká obec, ale aj e, ekonómovia e, polnohospodárstva by nám mali predložiť návrhy a možno nájsť odpovede na otázky. Možno nie hneď, ale aspoň nejaké náznaky. Aspoň náznaky to, to akou cestou sa máme ubrať ako zabezpečiť vyvážený a udržateľný rozvoj a snažíme sa v rámci novej reformy SPP predefinovať to, ako chceme vyrábať e, do budúcnosti, tak aby sme neznečisťovali životné prostredie, tak aby sme ochránili životné prostredie, ktoré nám dáva potenciál výroby. Musíme si nájsť odpoveď na otázku, či návrhy komisie ohľadom ekologizácie či sú to návrhy, ktoré zodpovedajú očakávaniam európskej spoločnosti a polnohospodárom, alebo či naozaj sme spravili komplexnú bilanciu týchto požiadaviek e, a dodržiavania požiadaviek v rámci SPP. požiadaviek na zdravie zvierat, na ochranu životného prostredia, a na prostredie, v ktorom má fungovať e, udržateľné polnohospodárstvo. E, samozrejme, jednotlivé členské štáty majú svoje odpovede a Európa takisto. Musíme si klásť otázku, nakoľko sme splnili tieto úlohy. A zároveň polnohospodárom dávame e, na plecia ťažkú záťaž. Budú v tom moc ďalej pokračovať? Nemali by sme si spraviť analýzu a nemali e, by sme začať produkovať e, v súlade e, s život, z ochranu životného prostredia, dať im na to potrebné finančné nástroje, alebo či máme iba pridávať ďalšiu administratívnu záťaž. Keď hovoríme o vyváženom rozvoji, e, nesmieme zabúdať na to, že rôzne členské štáty vstúpili do Európskej únie e, z rôznej východiskovej pozície, e, s iným potenciálom hospodárskym, s inou minulou historickou skúsenosťou hospodárskou či kultúrnou alebo politickou. Ak chceme dnes vnímať a zabezpečiť, aby sa Európa rozvíjala vyváženým spôsobom, čo sa týka e, rozvoja. Musíme si položiť otázku, či SPP cez systém financovania využije, využíva dobre ten nevyužitý potenciál viacerých regiónov Európy. Je to e, tzv. spiaci potenciál výroby. Naozaj pre rozdelenie prostriedkov v rámci SPP je dobre nastavené? pretože vychádzal z historickej situácie, z historickej produkcie e, potravín. Či toto všetko predstavuje systém, ktorý nám aj naďalej bude zaručovať e, e potravinovú výrobu, plne využívať potenciál európskeho polnospodárstva a zároveň chrániť životné prostredie. Nebolo by vhodnejšie čas finančných prostriedkov e, zamerať na tie regióny, kde s malým s malou sumou finančných prostriedkov sa dajú dosiahnuť oveľa lepšie výsledky. Ne, možno, že cez, počas tejto diskusie o spoločnej poľnohospodárskej politike e, by sme sa mali odkloniť od tohto historického preozdelenia finančných prostriedkov, na, ktorý, na ktoré sme si tak veľmi zvykli. Mali by sme sa asi pozrieť na to, ako by sme mohli lepšie využívať rozpočet, ktorý je určený pre SPP, tak aby sme zvýšili produktivitu polnohospodárstva európskeho. Nechcem sa tu púšťať teraz do polemiky s svojimi predchodcami, ale odkedy diskutujeme o rozpočte pre SPP a zreformovaného SPP, nemôžeme spraviť reformu SPP, eh, keď nemáme jasnú otázku ohľadom európskeho rozpočtu, pretože ako tu už zaznelo, E, neexistuje iný rozpočet, ktorý by e, dokázal ošetriť všetky očakávania SPP a nedokáže reagovať na všetky potreby spotrebiteľov a producentov. Ale na druhej strane si ani nemôžeme dovoliť to, aby e, finančné prostriedky sa určené na výrobu boli nedostatočné. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, či by nebolo lepšie e, zamerať viac finančných prostriedkov do investície, e, rozvoja vidieka, do budovania konkurencie schopnosti a práve aktívni polnohospodári môžu zaručiť takýto rozvoj. Pretože oni sa takisto zúčastňujú na prerozdelenie európskych prostriedkov, ale zároveň rozvíjajú svoje polnohospodárske podniky. A môžem vám povedať, že v rámci spoločnej polnohospodárskej politiky by sme mali posilniť druhý pilier, druhý pilier, ktorý rieši konkurencieschopnosť a rozvoj. A ak naozaj chceme, aby Európa mala v budúcnosti svoje miesto eh, v rámci svetového rozvoja, aby reagovala na potreby e, potravinové, Európa musí zreformovať svoju politiku, svoje metódy financovania SPP. A na záver, dámy a páni, bol by som rád, aby nám vedecká obec odpovedala na zásadné otázky. To znamená, ako s využitím súčasného či budúceho potenciálneho rozpočtu, ako môžeme zabezpečiť to, aby SPP zabezpečovala nielen tie aspekty produkcie, ale aj aspekty inovácie, e, konkurencieschopnosti a rozvoja. A to nie len v rámci Európskej únie, ale aj e, vzhľadom na iné regióny sveta. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo eh, doktor José Manuel Silva Rodriguez, generálny raditeľ DG eh, polnohospodárstvo. On bude moderovať teraz nasledujúcu diskus, nasledujúce prednášky a potom bude diskusia po prednáškach. Ďakujem veľmi pekne, pán de Castro, eh, vážený pán komisár a ďakujem veľmi pekne pán minister Savicky eh, v mene polského predsedníctva eh, a ďakujem vám veľmi pekne za príležitosť moderovať túto pobednejšiu diskusiu. Máme tri rôzne panely a spolu budeme sa venovať trom témam, ktoré predstavujú najdôležitejšie výzvy SPP v súčasnosti budeme mať, des, vypočujeme si 10-minútovú prezentáciu od jednotlivých expertov a po sérii prezentácií budeme mať k dispozícii pol hodinu na diskusiu. Teraz chcem odovzdať slovo pánu Giovanovi Ananiovi, ktorý je profesorom na univerzite z Dela Calabria a vede, potom budeme mať pána Herve Gilmarda z Inštitútu národného výskumu v oblasti podhospodárstva z Paríža, takže nech sa páči, dám vám slovo a budete hovoriť o bezpečnosť, potravinovej bezpečnosti a konkurencieschopnosti v podhospodárskom potravinárskom reťazci. Takže nech sa páči. Pán Anania, máte slovo. Ďakujem pekne. Otázka bezpečnosti potravín je kľúčová a zásadná. V súčasnosti 1 miliarda ľudí, viac ako 15 svetovej populácie, e, je podvyživených. Avšak e, na jednej strane zažívame e, krízu potravinovej bezpečnosti a svet umožnil namiest, napriek obrovskému rastu populácie znížiť obe. Podiel obyvateľstva, ktoré sú podvyživené v rozvojovom svete, ako aj absolútny počet ľudí ktorí, tržia, ktorí e, trpia podvýživou. Na priesvitke naľavo vidíte počet e, týchto ľudí od roku 1970 pod dnes a napravo máme percento podvyživených ľudí v tomto období. Čo sme zaznamenali je bez pochybnosti významný výsledok. Produkcia potravín sa rozšírila ešte vo vyššej miere, ako je populácia vo svete v rokoch 1990 až do 2007 sa zvýšila populácia na svete o 27%, zároveň potraviny v kalóriách na deň sa zvýšili od globálnej úrovni v súčasnosti. Rozvoj potravín na hlavu od roku 2000 sa zvýšil na 800 kalórií na osobu na deň, pričom 2000 je potrebné na zdravý život a 1900 je hranica e, nedostatočnej výživy. Tiež je dôležité si uvedomiť, že e, rozvoj prekry, že hranica 1900 kalórií sa prekročila, i keď to hodnotíme na, z regionálneho hľadiska, a nie globálneho hľadiska. Takže disponibilita potravín na hlavu rastie z globálneho hľadiska i v rozvojových krajinách. Dodávky potravín sú v súčasnosti by boli dostatočné na to, aby všetci ľudia na svete mali dostatočný príjem potravy globálne i individuálne v jednotlivých rozvojových krajinách. Avšak v súčasnosti takmer 1 miliarda ľudí trpí chronickou podvýživou. Jeden zo siedmých ľudí na svete. Na to, aby sme riešili otázku potravinovej bezpečnosti, v súčasnosti otázka nie je produkovať viac potravín. Problémom je odstrániť prekážky, ktoré bránia veľké časti populácie vo svete, aby sa dostali k potravinám, ktoré sú v dispozícii. Prekážka vo väčšine prípadov je nedostatok finančných prostriedok potrebných na kúpu potravín. V súčasnosti problémom je chudoba, nie nedostatok potravín. Pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť v rámci Európskej únie, je to samozrejme veľmi vážna obava. V súčasnosti je 40 miliónov chudobných ľudí v EÚ, ktorí nemajú dostatok potravín. Potravinová bezpečnosť v Európe je problém, ktorý sa vzťahuje na najchudobnejšiu časť e, populácie. Myslím si, že e, túto otázku nevyrieši SPP. Je to otázka, ktorá ktorú musí vyriešiť zacielená politika pomoci, ktorá bude pomáhať chudobným, aby dostali prístup k potravín, ktorí potrebujú. To znamená, samotné vyprodukovanie väčšieho množstva potravín by neznižila neschopnosť ľudí mať prístup k jedlu, či už v Európskej únii alebo e, v celom svete. Keď sa na to pozrieme a pozrieme sa na vyhliadky potravinovej bezpečnosti, stále nás čakajú enormné výzvy. Existuje obrovská potreba na to, aby e, sme zabezpečili, aby e, pokračovala rastúca produkcia potravín v budúcnosti. To znamená, aby, e, aby vyrovnala očakávaný rast populácie vo svete. To, čo sa udialo na základe posledných rokov, nám nedovoluje byť optimistami. Tu vidíme na tejto presvitke, presvitke produkciu e, na hektár troch e, strategických komodít a pšenice, a e, ráže a kukurice a tu vidíme pokles výnosov. Prečo sa to deje? Problémom je všeobecný významný pokles inform, investícií do rozvoja a výskumu. To, čo vidíme na tejto priesvitke, je, že vo všetkých regiónoch sme zaznamenali zníženie e, výskumu a vývoja v oblasti polnohospodárstva vo všetkých týchto regiónoch. Keď e, rozmýšľame nad politickými krokmi a opatreniami, ktoré treba urobiť v oblasti potravinovej bezpečnosti. Prvá politika, ktorú si treba preskúmať, je otázka chudoby a e, snaha znížiť chudobu najmä aby bola môj, bolo moje posolstvo jasné. Druhé opatrenie je robiť všetko, aby sme znížili chudobu. Samozrejme, to nie je jediná vec. Rád by som ešte spomenul minimálne dve ďalšie politické opatrenia. Jedna sa týka toho, čo treba urobiť v rozvo- samotnom rozvojovom svete. Potrebujeme politiky v rozvojových krajinách, ktoré nepôjdu proti farmárom, proti polnospodárstvu. Rast polnospodárskeho sektora v e, v rozvojových krajinách musí byť výhodný, musí e, nielen prispieť k disponibilite potravín, ale ich k zmierneniu chudoby. Po druhé, je, je tu potreba rozšíriť e, investície do výskumu a vývoja a to je do veľkej miery zodpovednosť medzinárodného spoločenstva, podporiť udržateľný rast produktivity, znižiť e, výrobné náklady, zvýšiť kvalitu polnospodárských potravín a zabezpečiť inovácie vrátane tých, ktoré už sú k dispozícii. Musím povedať, že nemyslím si, že toto je vstup do diskusie, ktoré vyplýva e, prostredníctvom analytického pohľadu na spoločnú polnospodárskú politiku. To isté posolstvo e, mi vyplynulo na základe oznámenia komisie parlamentu a rade. Je to oznámenie e, rámca politiky NEU pomoci rozvojových krajinám v oblasti riešení potravinárskych víziev. E, Rada ho prijala v maj minulého roku. Existuje veľa legitimných dôvodov, na základe ktorých treba e, mať silnú polnospodárskú politiku a podporiť e, farmárov a európske vidiecké oblasti. Ale podľa mňa tieto, tieto dôvedy nezahrňajú SPP a jej snahu zlepšiť potravinovú bezpečnosť vo, vo svete SPP poskytla e, základ v istom období a v budúcnosti dochádza k poklesu vo všeobecnosti. To znamená, že konkurencia schopnosť sa stala strategickou premenou, premenou z hľadiska udržateľnosti a rozvoja európskych fariem. A a polnospodárstva. Se, e, priame platby predstavujú 70 rozpočtu a takmer 30 rozpočtu EÚ. Otázka, ktorú si musíme položiť, podľa môjho názoru je, sú priame platby efektívnym spôsobom na podporu farmárov, aby ekonomicky mohli fungovať a by boli konkurenční na trhu? Napríklad zvyšujú alebo znižujú mobilitu pôdy priame platby e, Pomohlo to zlepšiť eh, eh, situáciu farmárov a zlepšiť ich úhrady, eh, úspory z množstva, čo samozrejme je jeden z faktorov, ktorý je dôležitý na to, aby sa im podarilo zlepšiť svoju konkurencieschopnosť. Keď sa pozrieme na návrhy reformy spoločnej polnospodárskej politiky, zelená platba a základná platba podľa môjho názoru neriešia problém zvýšenia konkurencieschopnosti farmárov. Ale v návrhu sú ďalšie prvky, ktoré majú za cieľ priamo riešiť túto otázku. Jedna je Európsky globalizačný e, fond, ďalšie sú zdroje, e, rámcový program pre výskum a inovácie a prijatie inovácií zo strany polnospodárských podnikov. Tieto inovatívne kroky idú správnym smerom, ale moje hodnotenie je také, že finančné alokácie pre nové nástroje sú nedostatočné na to, aby pomohli farmárom zvýšiť ich konkurencieschopnosť. E, ďalšie nástroje, ktoré priamo podporia konkurencieschopnosť, sú potrebné. Takže na záver chcem povedať, že spoločná polnospodárska politika a polnospodárska politika, ktorá vyplýva z legislatívnych návrhov komisie, nejdú dostatočne ďaleko. A e, zabezpečia toho oveľa menej ako to, čo je potrebné na to, aby európsky farmári mohli byť konkurencieschopnosti. My ďakujem za pozornosť. Merci, merci beaucoup, profesor Anania Ďakujem veľmi pekne, pán profesor Anania. A teraz slovo má pán doktor Hervé Guillaumard.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 Diapozitívy sú po anglicky, ale budem hovoriť po francúzsky, aby sme hovorili rýchlejšie. Máme na to iba 10 minút, takže prvá časť sa týka toho, čo už povedal pán profesor predo mnou. Preberiem to veľmi rýchlo, ale iba zopár doplňujúcich bodov a zhrniem v podstate tie výzvy polnohospodárstva, potrebnej bezpečnosti, ktoré musíme čeliť. Musíme v podstate nakrmiť množstvo obyvateľstva, ktoré bude stále rásť a zároveň tu máme ďalšie svetové výzvy, ktoré je potrebná zohľadniť za zároveň, to znamená životné prostredie, e, fosilné energie a ich e, vyčerpanie, ako aj e, nerovna, nerovnosti e, rastú sociálne, spoločenské a tak ďalej, ktoré už poznáme v celom svete. A druhou časťou tejto rovnováhy je v podstate sú kvantitatívne výzvy. Máme asi jednu miliardu ľudí, ktorí na svete trpia pod výživou a aj na úrovni kvantitatívnej na druhej strane máme asi miliardu ľudí, ktorí trpia problémov zlého stravovania, nadváhy až obezity. Ak máme vyriešiť tieto problémy potravinovej bezpečnosti, musíme to riešiť na troch úrovniach. To znamená, okrem toho, čo už tu poved- bolo povedané na úrovni spotreby, je tu takisto tú úlohu má SPP a samozrejme tou prvou otázkou je odstránenie chudoby, druhou je e, obmedzenie strád a vyhadzovania, e, čo sa týka distribúcie a konečnej spotreby a takisto je potrebné zmeniť e, návyky e, v krajinách e, bohatých, e, v krajinách e, rozrastajúcich sa. Čo sa týka produkcie, musíme zvýšiť produkciu, ale keďže pôdy je málo, ide o zvýšenie výnosov, ak máme zvýšiť výrobu. Ale tak to, ako to už zaznelo, to určitá stagnácia na svetovej úrovni aj na úrovni EÚ a takisto treba zohľadniť ekologické problémy. To znamená, že tie výzvy na úrovni produkcie e, znamenajú ekologickú intenzifikáciu a udržateľnú intenzifikáciu. To je veľká výzva. Ide o to, že musíme spojiť produkciu a s ochranou životného prostredia. A na tejto presvitke len poukazujem na stagnáciu. E, čo sa týka e, výroby, je potrebné ju zvýšiť cez výnosy E, navyše sú tu ešte dva veci, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré je potrebné zohľadniť. V rámci toho najoptimistickejšieho scenára je tu obrovský náraz e, produkcie, predovšetkým v tých najchudobnejších krajinách. E, do roku 2030-2040 je potrebné podstate zvýšiť e, polnohospodárske obchodovanie z exportných zón smerom do Afriky a pre všetkým subsaharskej Afriky a smerom do Ázie, pre všetkým do juhovýchodnej Ázie. Čiže jedna z otázok, ktoré tu znie, je miesto Európy v rámci tejto obchodnej výmeny. A druhou otázkou je cena, a to je veľmi dobrá vec pre polnohospodárov, že ceny sa v najbližšom desaťročí asi zvýšia. Samozrejme budú zvýšené, a budú aj veľmi volatilné, budú sa veľmi pohybovať aj na úrovni svetovej, na EU úrovni. Nie je to nič nové, je to niečo, čo už ľudia ľudia v Európskej únie poznajú niekoľko rokov, avšak potrebné to zohľadiť, eh, rieši teda otázku obchodnej výmeny a otázku volatility cien. Tá bude oveľa vyššia z viacerých dôvodov, klimatické zmeny, ale eh, je tu jedna, ktorá súvisí s cenami energií. Vidíte to na pravej strane grafu. Je tu prepojenie eh, s celosvetovými cenami obilnín a so sve, sve, cenami ropy ak tu spravíme z vedeckého pohľadu analýzu, tak svedčí to o tom, že to, že v podstate tie ceny sú nízke alebo relatívne nízke, e, je tu málo prepojenia medzi cenami energie a cenami polnospodárských výrobkov, ale čím sú ceny vyššie, tým je to prepojenie silnejšie. To znamená, dochádza k nárastu e, na svetovej úrovni, ako aj na európskej úrovni, bude potrebné mať agropolnohospodársky sektor, ktorý bude konkurencieschopný a produktívny a zároveň bude ekologicky a udržateľný. V Európskej únii je pôdy málo, výnosy sú už teraz vysoké a ekologické dopady sú skôr negatívne. Uh, E, v podstate procesy reformy SPP prebiehajú už pomerne dlho, ale e, stále dochádza k väčšej intenzifikácii. To znamená, samotné odpojenie finančných platieb neznamená e, vyššiu kvalitu ochrany životného prostredia ako agroekosystémov. A zároveň je v rámci spoločnej politiky je potrebné dať otázky kondicionality v rámci prvého piliera, ozelenenia prvého piliera v rámci opatrení druhého piliera, to znamená klas dôraz na ekologické aspekty. E, tu v podstate musíme rozlišovať medzi dvoma piliermi, medzi prvým a druhým. E, toto opodstatnenie e, ochrany životného prostredia, územia a polnospodárstva v rámci SPP. Je to naozaj legitímne aj pre ostatné veci, ako pre politické a pragmatické dôvody? A druhá otázka je, musíme naďalej pokračovať e, s pokrokom a ten pokrok e, e by mal vychádzať z nástrojov, ktoré budú vychádzať z eko územných aspektov a nie len z výrobných aspektov. E, samozrejme, to je otázka potravinovej bezpečnosti, globalizácia, volatilita a tak ďalej, čo všetko svedčí o tom, že ak to chceme zhrnúť, sú to také tri princípy SPP. Udržateľnosť, produktivita a stabilizácia. E, nebudem sa vrácať k udržateľnosti a k stabilizácii. E, veci, ktoré sa uberajú dobrým smerom návrhu, legislatívnom návrhu komisie, e, tie sú tam, ale samozrejme E, hĺbko, je potrebné spraviť hĺbkovú analýzu a poznať detaily, čo sa týka európskeho rozpočtu, rozpočtu pre SPP, e, aby sme vedeli, aké v podstate konkrétne opatrenia bude mať v rámci ekologizácie, aby to bolo efektívnejšie. Ale zároveň, a to je posledná vec, čo spravíme z hľadiska konkurencieschopnosti, tu chcem ukázať v podstate naozaj variabilitu výnosov polnospodárských, pre všetkým vo Francúzsku a platí to pre všetky členské štáty a je vidieť, že potrebujeme spraviť niečo so stabilizáciou príjmov. A posledná vec, ktorá súvisí s konkurencieschopnosťou SPP a na tom skončím moju prezentáciu, v podstate je tu problém s konkurencieschopnosťou eh, v celom reťazci agripolnohospodárstvom v Európe. Ak by sme na jednom diapozitíve chceli zhrnúť, čo sa udialo za posledné roky, čo sa týka polnohospodárskej produkcie, tu môžeme konštatovať, že dochádza k stagnácii v, v rozvojových krajinách eh, po domácej reforme SPP aj po svetových dohodách. Eh. Tu znamená, či už je tu podpora príjmov alebo viazaná podpora. E, na jednej strane v iných rozvojových kraj, rozvinutých krajinách, v rozvojových krajinách e, dochádza k rastu produkcie o 5 za rok. Čo sa týka produktivity, ak porovnáme to, čo sa deje v Európe a Spojenými štátmi, Eh, len tak veľmi zbežne. Produk- čiastočná produktivita surovín sa v Európe nezlepšuje zatiaľ, čo v Spojených štátoch je tá tendencia smerom k zlepšeniu. To je analýza Spojených štátov. Na druhej strane zisky z produktivity eh, v podstate sú nízke v EÚ a v niektorých krajinách sa to ešte výraznejšie prejavuje, ako napríklad vo Francúzsku. A eh, je, dochádza tu k zhoršeniu agropolnohospodárskej obchodnej bilancie. Čiže ak chceme zanalizovať tento problém a porovnať to s návrhmi e, reformy SPP, či reagujú na túto otázku, to by som povedal, že je ťažké izolovať to, čo patrí do polnohospodárskeho sektora a to, čo patrí do sektora agri potravinového. Musíme mať teda celkový prístup k celému potravinovému reťazcu až po končného spotrebiteľa. Druhou vecou je to, že je to v podstate otázka aj vzhľadom na tretie krajiny mimo EÚ. Ide o medzinárodnú konkurencieschopnosť. Nie je to len interný problém EÚ Zároveň v rámci EÚ sú tu rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, čiže je potrebné uplatňovať v rámci EÚ, v rámci SPP rôzne opatrenia pre rôzne štáty. To znamená, ak chceme produktivitu e, a výnosy, ktoré sú nižšie v Európskej únie a zároveň, ak chceme riešiť ekologické otázky, e, to sa nazýva ekologická intenzifikácia, tu iniciatíve v rámci návrhu opatrení o inovácii. Tie sa neuberajú dobrým smerom predovšetkým, čo sa týka európskych partnerstiev pre inovácie, pre polnospodárskú produktivitu a udržateľnosť Eh, je to dobrá iniciatíva, ale sú tam tri nevýhody, na ktoré treba dať pozor, alebo tri veci, ktoré treba doriešiť tak, aby naozaj priniesla svoje výsledky. Poprvé, treba eh, vychádzať zo základného výskumu, áno, som vedecký pracovník, a musíme teda vychádzať eh, z základného výskumu, ide o prenos vedomosti, ale aj o to, aby si spravili, zobrali tie vedomosti za svoje. Je tu prepojenie E, napríklad genetické a fenotypové. Je dôležité, že to, že za posledných 10 rokov je tu obrovská e, revolúcia vo vedeckom výskume, ktorý by sa mal premietnúť do praxe Druhá vec, ako som už povedal, je potrebné zaintegrovať to do celého potravinového reťazca a je potrebné, aby boli dostatočné finančné prostriedky e, v rámci spolupráce verejno-súkromnej a e, v rámci finančných prostriedkov z európskej a národnej úrovni. Čo sa týka e, produkcie, nákladov na produkciu. Myslím si, že to platí pre tretie krajiny, ako aj pre krajiny v rámci EÚ. A vychádza to z toho, že jednoducho máme spoločný trh pre polnohospodárske produkty, ale nie pre faktory polnohospodárske produkcie. To znamená pôda, kapitál, pracovné náklady, suroviny a tak ďalej. E, či sú tu určité vysvetlenia, dochádza k stagnácii produkcie a náklady na produkciu a mm, mm, nie sú prispôsobené, neprispôsobujú sa dostatočne rýchlo e, vývoju produkcie. E, tie náklady sú stále vysoké pracovný faktor, to znamená cena práce je veľmi vysoká v niektorých krajinách a e, riešenie cez zníženie miest v EU polnohospodárstve jednoducho nie je udržateľná z dlhodobého pohľadu. A takisto sú tu ekologické obmedzenia, e, keď chceme riešiť tie veci na strane nákladov e, na produkciu, je to skôr v živočišnej výrobe ako v rastlinnej výrobe, ale v každom prípade je to dôležité aj vzhľadom na ekologickú intenzifikáciu je potrebné e, E, splňať aj požiadavky Svetovej obchodnej organizácie. A myslím si, že teda nemali by sme sa zamerovať výlučne len na náklady produkcie, ale museli by sme zvažovať aj heterogenitu štruktúr polnohospodárstva a agripotravinových štruktúr, Momentálne sa predkladá európsky model, ktorý je veľmi diverzifikovaný. Áno, to má svoju výhody, ale musíme si klásť aj otázku, či táto výhoda rôznorodosti e, neznamená, že je tu nedostatočná špecializácia na vnútroštátnej regionálnej úrovni a v rámci reformy SPP sa nič nenavrhuje v tejto veci. A na druhej strane je sú tu určitá nadmedná hrdosť e, z toho európskeho polnospodárskeho potravinového modelu. A spotrebitelia jednoducho, či už európsky alebo neeurópsky, e, e, nerozoznávajú dostatočne kvalitu európskej produkcie a je potrebné v tejto veci ešte popracovať. E, potom, čo sa týka lepšej organizácie producentov, áno, samozrejme, to je dobrá vec, a keď sa producenti organizujú, majú väčšiu, väčšiu vyjednávaciu pozíciu, silnejšiu vyjednávaciu pozíciu, ale to si treba však položiť aj otázky, či takéto posilnenie, jednak je ťažké zabezpečiť takúto posilnenú pozíciu polnohospodárov, ale či to nebude e, kontraproduktívne E, či to nepovedie k dvojitej marginalizácii, to znamená posilnite na jednej strane právomoci a na druhej strane sa zvýši cena. Takže zdá sa mi, že potrebné na jednej strane posilniť vyjednávacú pozíciu polnohospodárov, ale zároveň e, sa tým oslabí vyjednávacia pozícia ostatných v potravinovom reťazci. Čiže treba mať lepšiu organizáciu, ale zároveň je, e, to je v podstate iba polovica e, toho celého obrazu, čiže treba to na to pozerať z oboch strán. Príjmy polnohospodárov e, tie treba diverzifikovať, sú tu polnohospodári na čiastočný úvezok a je potrebné ešte v tejto veci ďalej pracovať a v tom návrhu reformy SPP sa dostatočne nezohľadňuje otázka diverzifikácie príjmov polnohospodárov a nezohľadňujú sa tam platby za tzv. ekologické služby, ochrana biodiverzity, boj proti klimatickým zmenám. E, je ťažké spustiť tieto trhy, ale nie je potrebné, nemôžeme ich vylúčiť, pretože je to prípadný zdroj e, zvýšenia príjmov polnohospodárov, či už v strednom alebo dlhodobom horizonte. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Hervé Guillaume a teraz máme čas na otázky na prvých dvoch eh, rečníkov a chcem, aby to boli ozajstné otázky, nechcem pripomienky, nechcem prejavy, pretože ináč eh, jednoducho nebudeme mať čas. Máme teraz pol hodinu na otázky na týchto dvoch rečníkov. Pán vež je prvý, myslím, čo žiadate o slovo. Ja, dank, Herr Ďakujem pekne, pán predseda, a srdečná vďaka aj e, nášmu predsedajúcemu Balde Castro, komisárovi Čelosovi a ministrovi Savickému za dnešnú diskusiu, ktorá tu prebehla a srdečná vďaka aj profesorom, ktorí sem prišli. A, e, budem sa držať e, tohoto pravidla. Mám otázky na oboch profesorov. Vy ste hovorili o potravinovej bezpečnosti, ale nikto z vás ste nezohľadnili nový vývoj v Európe a vo svete a to, že v istých regionách ako v Európe e, miesto potravín sa vyrábajú energie a v ďalších regiónoch e, sa tiež e, nastáva vyrába energie miesto potravín v Brazílii. Vláda nedávno rozhodla, alebo parlament rozhodol, že miliónov hektár pralesa sa má dodatočne vykučovať. Ako to zosúladíme do našej spoločnej poľnohospodárskej politike? Ja súhlasím s návrhom komisára Čelosa, že isté percento poľnohospodárskej pôdy v Európe má byť vyňaté z produkcie. Považujete to e, za e, zodpovedné, keď v iných e, krajoch na svete sa mm, kočujú pralesy? A druhá otázka je, že hovorili ste, že vlastne je dosť potravín k dispozícii, ale musíme napriek tomu zohľadniť, že až do teraz, ako minister Savisky hovoril, že do roku 2050 sa musí zvýšiť produkcia potravín o 70%, takže musíme zvýšiť produkciu a chceme ešte súhlasiť súhlasiť s jedným komentárom, že podľa mňa je správne, že e, sa musí zintenzifikovať výskum. A mám len jeden príklad, že v mojom kraji v Nemecku e, máme stredného e, výrobcu poľnohospodárských strojov a navštívil som ho minule a on e, vyvinul techniku, kde e, u rastlín, ako je napríklad kukurica, sa obrába len 20%, 20 cm a 50 cm sa neobrába a potom sa môžu dosiahnuť lepšia efektivita a lepšie nasadzovať stroje a zabrať erozii. A e, čo si myslíte o tom, že čo treba urobiť na to, aby toto všetko sa robilo produktívne? Ďakujem, pán Des, pán Kauslin, nech sa páči, veľmi krátko. Ja, <clears throat> ich möchte mich auch mit... Aj ja eh, chcem sa pripojiť s otázkami a oba vedci povedali, že eh, už eh, nemáme nárast výnosov a hovorili ste, že to je len kvôli tomu, že sa príliš málo skúma, ale nezávisí to od toho, že sme dosiahli hranice rastu a nezodpovedá ehm, to tomu, že už produktivita ehm, už sa nedá zvyšovať a nemôžeme z kravy vyťažiť 10 tisíc litrov mlieka a Ehm, dorazili sme na hranicu produktivity a Otázka je, či tie náklady, ktoré musíme nasadiť e, v poľnospodárstve, či e, produkčné prostriedky nie sú stále drahšie a či e, to tiež nevyplia z toho, že stále vyrábame viac a potom v mnohých oblastiach nastáva zákon zníženia výnosov. A ďalšia vec je, že um, pri e, zvyšovaní európskej výroby e, práve mesa e, sme dospeli k tomu, že práve viac krmovín dovážame a dnešný rok sme dosiahli rekord v dovoze zoje a um, náš celkový rast výnosov v Európe vychádza z nákupov a nie z základnej produkcie. A potom krátko ste hovorili o globalizácii a táto otázka súvisí s tým, čo je spoločná poľnohospodárska politika. Ja som e, mal práve z diskusie s obchodnými politikmi e, také pochopenie, e, že majú im odnímať poľnohospodárskú pôdu a odškodňovať poľnohospodárov v Európe v vyjednávaniach s Mercosurom za to, že v mnohých oblastiach poľnohospodárstvo v Európe už nie je konkurencieschopné. A do akej miery to postihuje poľnohospodárstvo v Európe, keď budeme vsadzovať na voľný obchod a v debate debate sa stále viac hovorí, že o 70 potrebujeme zvýšiť produkciu do roku 2050 a tu sa odvolávame na e, FAO. A je to oficiálna výpoveď e, FAO? Ja to nepoznám ako oficiálnu výpoveď FAO, ale e, len sa to cituje, ale nie je to požiadavka FAO, aby sme dosiahli 70 nárast a nemôžeme to opakovať ako mantru, pretože to nie je pravda. Merci, monsieur Oves. Ďakujem, pán Oves, nech sa páči. Oui, euh, trois questions tri otázočky. Prvá sa týka k otázke konkurencieschopnosti. Hovorí sa o tom, že konkurencieschopnosť treba zvýšiť, že treba zvýšiť produkciu. Dnes si uvedomujeme, že zisk produktivity, navýšenie produktivity od začiatku SPP zodpoveda viac menej odpadu v rámci polnohospodárskeho reťazca. Či máme naozaj skutočný program. Na jednej strane tu rast produktivity a na druhej strane je tu naraz toho, čo sa odhazuje odpadu. Čiže naozaj máte pravdu a bol by som rád, ak by ste ešte sa trošku viac toto rozpracovali, pretože nemá zmysel vyrábať viac, aby sme viac odhadzovali. To je prvá otázka. Druhá otázka sa týka živočišnej výroby. Hovoril sa tu o tom, že to potrebuje modifikovať e, polnohospodárským potravinový model. Myslím, že to je naozaj tá zásadná otázka na jednej strane v súvislosti s e, oteplovaním a na druhej strane je otázka, ak sa zvýši množstvo proteínov. E, je pravda, že živočíšna výroba je tá najhoršia pretože je potrebné mať veget, e, život, e, rastlinné proteíny a neživočišné živočíšne proteíny. Čiže ako si predstavujete modifikáciu tohto modelu? A tretia otázka, čo sa týka udržateľnosti, tu je aspekt, o ktorom sa nehovorí a určite máte na to odpoveď. Čo sa týka prírodných zdrojov, ktoré umožnia e, polnohospodárskú produkciu, e, Hovorím tu o fosfátoch a o, pot, e, o, o, o draflíku. E, nikdy sa nehovorí o obmedzených zdrojoch draslíka. To je skutočný problém. Ako budeme mať potom polnohospodársky model? Ak to chceme prepojiť na konkurencieschopnosť, tak musíme zmeniť aj e, spôsob výroby. Nech sa páči, pán Kalinovský. Przewodniczący, coraz większy... Ďakujem pekne, pán predseda. Čoraz e, viac poľnohospodárskych podnikov v Európe vyrába e, nielen pre výrobu potravín, ale pre výrobu energie a tento nárast sa bude stále zvyšovať. Odborníci nám tvrdia, že sa už teraz sa tým zvyšuje cena e, potravinových polnospodárských produktov. Nepremietne sa takéto zvýšená výroba energetickej e, produkcie do zvýšenia, ďalšieho zvyšovania cien e, nielen do zvyšovania cien, ale aj do nevyváženej rastlinnej výroby vzhľadom na klimatické zmeny. E, čo sa týka e, trhov rastlinnej výroby a stimulov v tejto oblasti. Bude to mať dopad na produkciu. Nemali by sme viac intervenovať e, do rastlinnej výroby, či už cez uskladnenie alebo cez iné nástroje. Ďakujem, pán Kalinovský, pán Belčekovský. Ďakujem bardzo, pani. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel opýtať na európsky problém toho, že je stále menej menej polnohospodárskej pôdy. Napríklad u nás v Polsku v roku 2007 eh, eh, Eurobarometer podľa eurobarometra e, sme mali 16 miliard hektárov, teraz už máme iba, pardon, miliónov, teraz máme už iba 15 miliónov hektárov polnohospodárskej pôdy. E, to znamená, je stále menej a menej polnohospodárskej pôdy a my sledujeme tento vývoj nielen v našej krajine, ale aj inde. To znamená, takéto uh, obmedzovanie alebo znižovanie polnohospodárskej pôdy sa premieta aj do e, zníženia v podstate platby na hektár. To znamená, mala by to byť určitá korelácia. Súhlasíte s tým názorom, pani odborníci? Že na jednej strane na ten Java, a na jeho vysvetlenie ide o to, že platby e, na hektár v niektorých regiónoch a krajinách Európskej únie, ktoré sú nízke, sa premietajú do toho, že je stále menej a menej polnohospodárskej pôdy k dispozícii, čo v podstate akýmsi spôsobom predstavuje aj riziko potravinovej bezpečnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať e, prednášajúcim v tejto téme Mohol by eh, niekto sa vyjadriť eh, k tomu, čo oznelo, že hm, treba zosúľadiť eh, výrobu a životné prostredie. Prečo to hovoríme teraz a prečo sme tak veľmi zlyhali, keď sme teraz vo fáze, že sa snažíme E, znovu spojiť dve strany mince, ktoré sa niekdy nemali oddeliť. Po tretie, mohol by sa e, niekto vyjadriť e, k tej debate šetrenie pôdy versus delenie sa obchodu, pretože ja som čítala mm, údaje o tom, čo komisia spomenula, ako že sa zdá byť tá najhoršia alternatíva. Ja by som chcel vyjadrenie k tejto otázke. A súhlasíte s e, tou otázkou polnosodárstva vzhľadom na to, že sme e, e tu dali do rovnice e, e službu verejnosti, e, to si e, trh vôbec necení a budú spolu a jeho konkurenciu na e, globálnom trhu, kde iní obchodníci e, si možno necenia toto verejné dobro a verejný prospech ako v iných oblastiach na svete si možno nevážia. Takže ako to dáte do európskej súvislosti? A posledná otázka je, že nie som si istá, či prednášajúci tu spomenuli otázku globalizačného fondu a pilier 4 ako nástroje, ktoré majú splniť niektoré naše ciele. Mohli by ste sa vyjadriť k platbám pilieru 1? tie sú teraz príjmom a riešia niektoré územné otázky, alebo ich úplne e, nezohľadňujete. Aký máte na to názor? Merci, madame. Ďakujem, pani. Myslím si, že uzavrieme tento zoznam s ďalšími tromi rečníkmi. A ďalej vystupí pán Kapolás a potom pán Ania a potom niekto, kto žiadal e, o slovo v snemovni. Obrigado. Eu serei Luis. Ďakujem pekne, budem veľmi stručný. Najprv sa chcem poďakovať um, pánovi komisárovi a pánovi ministrovi za prítomnosť aj všetkým uh, členom tohoto predsedníctva. Mám jednoduché otázky. Ehm, som ďačný za dve prednášky ehm, týchto odborníkov, ktoré ehm, dobre vyjadrili situáciu európskeho poľnohospodárstva v globálnej súvislosti a je to kritická analýza. No mne tu chýba vec, ktorú som najviac čakal, a to riešenia. Aké riešenia by ste navrhovali? Profesor povedal, že riadenie komisie je dobré, ale že tie nástroje sú nedostatočné. Aké nástroje mm, vám chýbajú, pán Anania? Pán Gemar hovoril o lepšej organizácii výroby a diverzifikácii činnosti. Dobre, no ako sa to spraví? Vy ste nám to nepovedali a viem, že je to politická téma. My sme politici a my na základe toho, čo nám hovoria vedcovia, musíme nájsť riešenia. Na tomto seminári by som čakal eh, väčšiu pomoc vedcov, takže ja čakám, že mi eh, viac eh, uprasnite, aké riešenia myslíte, že, že chýbajú a bol by som vďačný vaš, vašu reakciu. Ďakujem pekne, mám tri otázky že vyhadzovania odpadových rýb na eh, dno mori je eh, veľké mranie, pretože by sa to mohlo zomlieť a eh, krmiť tým ryby. A súhlasíte rečníci s tým, že spadovanie mesokostnej múčky z bytunkov je mranie, keď by sa to mohlo použiť ako hnojivo a myslíte si, že e, by GMO e, boli odvodnené, keď sa znižia výrobné náklady? Sí, Buenas tardes. Ďakujem. Dobré popoludne, ja som Pedro Naro a ja zastupujem e, poľnosvárskú organizáciu španielskú ktorá sa volá Asocha. Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že e, treba dosiahnuť konkurenciu samozrejme a poviem jeden návrh, treba hovoriť o lepšej produkcii a treba hovoriť o lepšom riadení zdraju a samozrejme e, môže, nesmieme zabúdať na tretí pilier a to príjmy poľnohospodára. Musíme e, objavovať spravili príjmy poľnohospodárov, pretože keď stále budú vyrábať pod nákladu, tak ťažko budú môcť aplikovať nové technológie. Rád by som povedal konkrétne, že aby um, boli poľnospodári konkurencie schopnejšie, rád by som sa spýtal pána Adaniu, že aké um, konkrétne návrhy by ste prenesli, aby uh, v rámci reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky uh, ste mohli vyvážiť um, súvis uh, medzi silou poľnospodárov a ostatných hráčov na potravinovom reťazci. A tiež chcem povedať, že keďže základné ehm, platby a zvolené platby nie sú v súlade s tým, ehm, čo vy chápete. Ehm, bol by som tiež rád, aby ste viac prehlbili vaše pripomienky a povedali nám, ako by sme mohli orientovať a preformulovať zvolené platby, aby sme sa mohli uberať k vyššej konkurencieschopnosti, pretože bez toho nebudeme môcť hovoriť o inovácii a technológií, keď budeme popierať v Európe použitie vysokých technológií. Profesor Anania. Dobre, takže teraz profesori Anania a Guillaume, máte slovo. Koľko, chcel by som vedieť, koľko máme času na to, aby sme zodpovedali na všetky tieto relevantné otázky, ale budem, vynasnažím sa byť čo najstručnejší. Pokiaľ ide o energiu, v mojich desiatich minútach som sa rozhovoril, že nebudem hovoriť o Európskej únie, po, o politikách podpory bi, e, biopalív. Keď hovoríme však o potravinovej bezpečnosti na globálnej úrovni, zrejme tá najdôležitejšia politika, ktorá má dopad na potravinovú bezpečnosť, e, je práve naša politika podpory biopalív. Samozrejme, naše politiky majú efekt zníženia výroby a zvýšenia e, nákladov na potraviny. V tejto súvislosti, keď sa pozrieme na tento súbor politík z hľadiska obáv v oblasti potravinovej bezpečnosti musíme premyslieť nielen naše politiky v oblasti biopalív, ale tiež naše obchodné politiky v súvislosti s biopalivami pri zohľadnení všetkých aspektov týchto politik. Jedna vec, ktorú musíme tiež zvážiť, je význam výskumu a vývoja eh, v oblasti biopalív z energetického hľadiska. Keď budeme viac investovať do výskumu a vývoja, aby sa využilo menej energie e, v rámci našeho životného štandardu a keď budeme viac zdrojov investovať do výskumu, do, v tom, ako nájsť lepšie, efektívnejšie spôsoby e, výroby energie, tak potom budeme menej podpory potrebovať na biopaliva a bude to mať menší vplyv na potravinovú bezpečnosť. Pokiaľ ide o spojenie medzi investíciami do výskumu a vývoja a zmenami e, v produktivite, experti mi povedali, že priestor na zlepšenie produktivity nie len v technológiách, ktoré my používame, ale aj v technológiách, ktoré môžu byť používané v rozvojových krajinách, sú veľké. Avšak nemali by sme rozmýšľať, v invest, pokiaľ o investície do výskumu a vývoja, len z hľadiska dopadu na produktivitu. Môžeme tiež rozmýšľať nad vplyvom, ktoré to môže mať na životné prostredie pri výrobe potravín doma a všade vo svete. Konkurencieschopnosť. V prvom rade konkurencieschopnosť neznamená len zvýšenie produktivity. Povedal by som dokonca, že pre mnohé polnospodárske systémy v Európe spôsob zvýšenia konkurencieschopnosti eh, v ňom nejde až tak o, o zvýšenie eh, produktivity, ale ide o produkovanie kvalitnejších produktov. Keď hovorím o kvalite, mám na mysli eh, charakteristiky kvality, ktoré vyžadujú spotrebitelia. Existujú rôzne druhy charakteristik kvality, ktoré si vyžadujú rôzne skupiny spotrebiteľov. E, sú to štandardy, ktoré sú, sa týkajú pohody zvierat, e, nové produkty, až po nové produkty a produkty, ktoré e, spotrebujú bohatší spotrebiteľe. A všetko, čo je medzi tým. Sú to produkty, ktoré sú naviazané na isté územie, až po produkty, ktoré stoja čo najmenej, pretože niektorí spotrebitelia žiadajú tieto veci, ale e, snaha o konkurencieschopnosť sa netýka len e, zvýšenia produktivity. Rôzne e, systémy polnospodárstva musia ísť rôznymi, rôznymi cestami. Nesmieme zabudnúť na to, že v rôznych krajinách je niekedy priemerná veľkosť menej ako 10 eh, hektárov. Pre tieto systémy fariem, ktoré sa snažia konkurovať v oblasti produktivity, to nie je pre nich nejaké strednodobé riešenie pre prežitie. My musíme zabezpečiť, aby tieto farmy, celé tieto systémy týchto fariem fungovali a musíme im pomôcť, aby mohli si nájsť svoj vlastný eh, spôsob, ako prežiť. A nie len to, ale musíme odstrániť z SPP všetky eh, prvky, ktoré znižujú napríklad mobilita pôdy, čiže znížiť e, motiváciu pre tých, pre ktorých e, nie je e, farma najdôležitejšia aktivita a znížiť motiváciu odísť a potom ďalšia farma, ktorá zväčší svoju rozlohu, bude môcť konkurovať na trhu. Pokiaľ ide o nástroje v piliari, pilieri 2 a konkurencieschopnosť a čo sa týka pilieru 1, z môjho pohľadu. Myslím si, že spomenuté boli na platby e, v oblastiach, združené platby v oblastiach s prírodnými prekážkami. Myslím, že to, o čo sa my snažíme, je zvýšiť konkurencieschopnosť. V tomto prípade sa snažíme umožniť farmárom, aby mohli naďalej farmárčiť a aby e, vidiecké oblasti mohli zostať funkčné v situáciách, kde trhové podmienky by neumožnili, aby polnospodárstvo prežilo. Čiže z veľmi dobrých dôvodov sa snažíme ich kompenzovať a vytvoriť pre nich podmienky na to, aby prežili. Ale to nie je to, čo máme na mysli pri politikách, ktoré majú zvýšiť konkurencieschopnosť. Otázka, e, je to otázka s ťažkou odpovedou. Samozrejme, vždy je tomu tak, že akademici akademikom hovoria, že vám sa káže veľmi dobre, ale čo by ste robili, keby ste boli v našej koži? Ale samozrejme, môj pohľad na mm, návrhy a zmeny SPP je, že nie sú dostatočne odvážne. Prečo? Máme veľké množstvo prostriedkov spojených s, pre, s priamými platbami a podľa môjho názoru priame platby robia veľa dobrého pre farmárov ale nie sú nástrojom, ktorý pomôže farmárom robiť to, čo by mali robiť. To znamená produkovať udržateľným a efektívnym spôsobom a robiť veci, ktoré im umožnia, aby mohli e, fungovať a aby boli konkurencieschopní z dlhodobého hľadiska. Čiže čo by bolo treba urobiť je znížiť prostriedky e, naviazané na priame platby, mať lepšie zacielené nástroje politiky, na to, aby sa generovali verejné statky a to je práve to, čo žiada európska verejnosť od polnospodárstva. O tom budeme hovoriť v inej časti, takže myslím, chcete počuť odo mňa teraz, prečo si myslím, že ten súčasný návrh nie je taký, aký by eh, som si predstavoval. A myslím si, že by sme mali urobiť isté presuny. Platby spojené s výrobou verejných statkov by mali presne e, byť mm, určené na kompenzáciu dodatočných e, krokov a treba e, skutočne urobiť všetky kroky potrebné na to, aby verejné statky boli vyprodukované a odstránili sa problémy farmárov. Na to by mali slúžiť tieto platby. Podľa môjho názoru by sme niektoré z týchto zdrojov mali vyňať zo systému priamých platieb a dať ich dispozícii v rámci nástrojov, ktoré by mali pomôcť farmárov robiť to, čo je potrebné na to, aby zvýšili svoju konkurencieschopnosť, pretože to znamená, že o 20 rokov už by sme nemali hovoriť o tom, čo urobíme s týmito priamými platbami, ktoré e, budú časom neustále klesať. To je všetko z mojej strany a teraz Uh, Kolegovi dám priestor, aby zodpovedal tie ťažšie otázky. Dobre, takže pokúsim sa doplniť tú odpoveď, ktorá tu zaznela. Čo sa týka energií, tu poviem len toľko, že v podstate nároky zabezpečenia potravy na svetovej úrovni, v každom prípade ich nemôžeme vnímať izolovane od ostatných víziev, ktoré musíme čeliť zároveň, to znamená energetická výzva, otázky tuhých palív či ropy, ekologické výzvy a vždycky aj výzvy nerovno, nespravodlivosti. A myslím si, že ak vyriešime politiku napríklad na podporu biopalív e, versus nie, niečo, čo e, m, v podstate sa rieši na inej úrovni, biomasy, obnoviteľné zdroje a tak ďalej. Tu treba mať na pamäti to, že biopaliva, dnes pr- biopaliva prvej generácie sú v podstate ďaleko od ideálu, pretože majú negatívne dopady nielen na pôdu, ale treba hľadať aj ďalšie generácie, tak aby sa znížila konkurencia vzhľadom na výrobu potravín a samozrejme to si vyžiada množstvo úsilia v oblasti nielen výskumu, ale potom uplatnenia v praxi. Druhá vec, v súvislosti obmedzenia produktivity, tu vzniklo mnoho otázok na túto tému. Ja si myslím, že pre Európu v zmysle Európskej únie eh, je problém spočíva v tom, že v takmer 40 rokov sa uplatňoval určitý model polnohospodárskej výroby, ktorý fungoval vynikajúco. To znamená, že eh, rozhodli ste sa pre v podstate e, tie, e, tie plodiny, ktoré e, sú vhodné, ste, optimalizovali ste produkty na ošetrenie, rastlinnej výroby, hnojiva a tak ďalej. Čiže naozaj ten systém je dobrý, ale problém je v tom, že e, e, postupne rastli negatívne dopady na životné prostredie a teraz je potrebné prejsť na iný systém, ktorý je oveľa diverzifikovanejší a lepšie využíva lepšie prispôsobený na miestne podmienky, v ktorých pôsobíte a lepšie dokáže využívať miestne E, zdroje, ktoré máte v okolí. To znamená napríklad fitosanitárna ochrana, tu dojde, dochádza k zníženiu využívania pesticíd, nahrad za to v podstate integrovaný, bo integrovaná ochrana. To znamená množstvo ďalších iných prostriedkov, a samozrejme, nevieme to zatiaľ robiť veľmi dobre a práve preto je veľmi dôležité vytvárať tie partnerstva pre inovácie, aby tam boli zastúpení polnohospodári, výskumní pracovníci, developeri, verejnosť, všetci, aby sa zúčastnili uh, eh, tohto tejto práce, pretože je to priorita pre Európu, aby sme sa dnes dostali do takej situácie, kedy zachováme produkciu a zároveň budeme rešpektovať životné prostredie. Je pravda, že to nie je ľahké, pretože to si bude vyžadovať oveľa väčšiu diverzifikáciu a tu zároveň chcem odpovedať aj na ďalšie otázky v zmysle, aké riešenie navrhujete. No tu si myslím, že raz sa k tomu dopracujeme k tomu, aby sme lepšie oceňovali eh, verejné statky E, v podstate sú viaceré spôsoby. Buď to e, uznáte cez rozpočet, cez finančné prostriedky, to znamená, budete oceňovať tie ekologické aspekty, ale ja si nemyslím, že to postačí, rieši to cez e, rozpočtové zdroje. A tým druhým zdrojom je nájsť v podstate trhy na tzv. ekologické služby Mnichov je veľmi dobrým príkladom. Napríklad e, e, je momentálne takéto troje sú veľmi lokalizované. Musíme samozrejme ísť e, týmto smerom a prekročiť to obmedzenie rozpočtu. E, myslím si, že zatiaľ sme príliš opatrní na úrovni členských štátov aj na úrovni Európy. Mali by sme byť ambicioznejší, čo sa týka diverzifikácie príjmov. A to rieši aj problém konkurencieschopnosti. Ja si myslím, ktoré, že tu často zmiešame aj konkurencieschopnosť s produkciou. Konkurencieschopnosť pre polnohospodára pre uh, každého je v podstate vyžiť zo svojej činnosti. Nemusí to nutne znamenať, že musíme viac vyrábať produkovať viac mlieka alebo vyrábať viac. To znamená, e, musí sa zároveň diversifikovať aj cez inú činnosť, ako len výlučne polnospodárskú činnosť v každom prípade buď e, budete hrať na konkurencieschopnosť cez náklady a budete lacnejší, alebo budete hrať na prínos, prínos, pridanú hodnotu. Myslím si, že tam je ešte potrebné hodne toho spraviť. A čo sa týka pôdy v Európe a tejto témy, bola tu otázka o to, že tu je korelácia, že by to mala byť korelácia medzi tým, že e, tá pomoc bola nízka a teraz e, na dôsledku toho konštatujeme stratu polnohospodárskej pôdy v Európe. Ak som správne pochopil vašu otázku, ja nie som si celkom celkom istý, že existuje takáto korelácia. Podľa mňa to, že sa stráca polnospodárska pôda, buď je to tým, že ľudia opúšťajú polnospodárskú pôdu, jednoducho nie sú dostatočne produktívni na to, aby prižili na trhu, alebo jednoducho sa pôda využíva na iné účely. To konštatujeme aj v iných krajinách a nie je to v podstate v dôsledku uh, tej e, pomoci, ktorá by mala riešiť tieto veci E, čiže v podstate to zjednodušené povedané je e, pozemková politika skôr ako polnohospodárska politika. E, členské štáty majú s tým problém, ale myslím si, že tu sú práva, vlastnícke práva a v podstate iná politika, nie len výlučne polnohospodárska politika na tejto otázky. A posledná vec, tá sa týka otázky využívania kostnej močky, odpadu, v podstate e, zvýšenej produkcie a odpadu. Oficiálny údaj FAO bol prezentovaný na oficiálnej stránke FAO mm, do určitej miery v podstate podstate je to oficiálna správa FAO, ale ja si myslím, že samotné číslo ako také nedáva veľký zmysel. Otázka tu skôr stojí tak, že čím menej budeme odhadzovať, tým menej budeme musieť potrebovať zvyšovať polnospodárskú produkciu, ak by sa nič iné nezmenilo. To znamená, e, sú tu rôzne aspekty, ktoré musíme riešiť. A my ako ekonómovia e, podľa nás vieme nájsť nejaké e, riešenie, e, ale musíme zároveň pozitívne analyzovať aj dopady tých jednotlivých riešení. A to znamená, ak chceme znížiť stratu a odpad, vieme, že dnes sa to veľmi ťažko realizuje v praxi, pretože je tu určitý životný komfort. Európania nie sú jednoducho ochotní e, vzdať sa mnohých vecí. A br- britská štúdia nedávno, ktorá vyšla, tam sa hovorilo o tom, že e, o v podstate distribúcia vzťahu e, s odpadom a hovoril som tomu, že za posledné dva roky o 10 klesla miera odpadu. Čiže to už je samo o sebe úspechom. Konštatuje sa tam to, že ak sa pozrieme, odkiaľ prichádza tento pokles, tak na jednej strane sú to snahy e, verejnosti v Spojenom kráľovstve, jednoducho individuálne snahy občanov v oblasti vzdelávania medzi deťmi napríklad, ale takisto veľká časť toho zníženia odpadu súvisí s hospodárskou krízou a s tým, že jednoducho ľudia majú menšie príjmy. Čiže čo sa týka výsledkov, asi treba treba veľmi opatrne, ale v každom prípade musíme týmto smerom pokračovať a simultánne zvažovať všetky aspekty polnohospodárstva. Ďakujem pekne obidvom pánom profesorom za veľmi zaujímavé vystúpenia. Tým sme skončili prvú tému. Teraz by som chcel požiadať eh, pani Anet Freibauer eh, z, polno, z polnospodárskeho klimatického výskumu z eh, Nemecka a profesora Alana Bukvela, Bakvela profesora polnohospodárskej ekonómie z Imperial College z Londýna. Obidvaja vystúpia na druhú tému tejto konferencie, to znamená udržateľný rozvoj európskeho polnohospodárstva. Ako je už zvykom, požiadam vystupujúcich, aby sa zmestili každý do desiatich minút a potom na otázky a odpovede to bude ten istý postup. Um, Dobrý deň vám všetkým prajem. Ja teraz mám výzvu v nasledovných desiatich, stojím pred výzvou, aby som za, počas desiatich minút bola konkrétna, poukázala na, na riešenia a v oblasti uh, životného prostredia. Zoberiem si uh, environmentálnu perspektívu na analýzu reformy SPP Takže v prvom rade, aké výzvy e, som naznačila, myslím, že musíme zobrať do úvahy obdobie do roka 2020 aj a, potom. a potom e, počas nedávnej analýzy, ktorú urobila e, špecifická komisia, ktorá sa zaoberala týmto časovým horizontom, ukázalo sa jasné, že výzvy a najmä environmentálne výzvy, ktorým čelíme, sú oveľa silnejšie, oveľa vážnejšie, ako sme si mysleli ešte pred niekoľkými rokmi. Takže čelíme novým zmenám, najmä e, pokles biodiverzity a pokračujúce klimatické zmeny. Najmä po Durbane, to znamená 2 stupne cieľ sa takmer nebude dať globálne dosiahnuť a úlohou je e, dosiahnuť ešte, čiže tá výzva je ešte väčšia. Na základe tejto eh, výzvy sa mení aj rýchlosť zmien a o to závisí náš čas, ako zareagovať. Úlohou v Európe je, aby sme, eh, aby sme zosúladili eh, výrobu, životné prostredie a udržateľný polnospodársky systém. Potrebná reakcia najmä v súvislosti s environmentálnymi výzvami z, so stratom biodiverzity problémy so zdrojami, so zdrojmi. To všetko znamená radikálnu zmenu najmä v oblasti spotreby potravín a produkcie potravín v Európe, aby sme e, zmiernili klimatické zmeny a aby sme zároveň zabezpečili potraviny a to najmä na európskej úrovni značí biodiverzita, vo, zabezpečiť vodu a kvalitu, kvalitný vzduch, ako aj kvalitu kvalitnú pôdu. Vo svete, kde rastie riziko a nestabilita, je kľúčové, aby európsky potravinový systém bol odolnejší. To znamená, musí byť zabudovaná do systému táto odolnosť a nemá to byť len eh, manažment rizika prostredníctvom nejakých poistiek. Čiže čo nachádzame v reforme SPP bude udržateľnosť, systém udržateľného polospodárstva dostatočne rýchly. Pri prípravách reformy SPP boli výzvy jasne definované. Avšak, žiaľ, súčasný návrh reformy chýb neobsahuje niekoľko dôležitých prvkov. Najmä je to jasná vízia budúceho polnospodárstva a vidieckých oblastí e, do roku 2020. Kde chceme sa nachádzať v roku 2020, pokiaľ ide o polnospodárstvo a vidiecké e, oblasti? To znamená, je potrebné mať merateľné ciele, aby sme videli, či sa nám podarí tieto ciele naplniť. A e, musíme byť potom dostatočne ambiciozni pri naplňaní jednotlivých úloh. To, čo ďalej chýba, je politika a rozpočet, ktorý sa použijú na udržateľnosť, ktorá bude efektívna z hľadiska udržateľnosti a generovania verejných statkov. K tomu sa ešte dostanem neskôr. Posledná vec k tejto súvislosti. V súčasnosti máme množstvo dokumentov, množstvo návrhov, smerníc, ktoré predstavujú množstvo dobrých príležitostí, ale zároveň umožňujú členským štátom, aby to pokračovalo business as usual, zvyčajným spôsobom. E, a je potrebné mať architektúru, ktorá bude umožňovať e, robiť zmeny a prichádzať s odpovediami, čo môže v skutku pomôcť udržateľnosti. To znamená, že jasne treba uviesť, zabezpečiť, aby všetky dobré prvky, ktoré sú tam uvedené, sa budú aj aplikovať. Takže aké ciele je možné dosiahnuť do roku 2020. E, to, čo sa dá dosiahnuť. Čiže tu mám na mysli niečo reálne, minimálne ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť opatreniami e, zameranými na riešenie problémov, e, efektívnosť zdrojov a to znamená efektívnejšie využívanie energie a samozrejme Eh, hnojiva, nie len umelé, ale samozrejme aj ďalšie. Redukcia 10 až 30 pod súčasnú úroveň neovplyvní produkciu. To tiež eh, zníži eh, ďalšie straty fosforu a dusíka z polnohospodárstva, ďalej zníženie erózie pôdy, Eh, manažment pôdy v zraniteľných oblastiach a takýmto spôsobom je možné tiež eh, vo všeobecnosti eh, spomaliť stratu biodiverzity. Pokiaľ ide o klimatické zmeny, zmiernenie, skleníkové efekty z polnospodárstva a z lesníctva, tam by bolo možné dosiahnuť minus 20 a potom adaptácia. Tu máme na mysli diverzitu v regiónoch a udržanie kapacity, aby sa našli nové cesty v období rizik a prekvapení. Takže teraz prejdeme k podrobnostiam e, reformy. Prvý pilier e, je pre mňa skôr niečo, čo sme mali tu doposiaľ. Ide tu o alokáciu rozpočtu a v súčasnom návrhu žiaľ greening, ktorý sa navrhuje, nie je dostatočne ambiciózny. Už je to farmárska prax v súčasnosti, čiže je skutočne otázka, či vytvárame nejaké dodatočné verejné statky v tomto prípade. Snaží snažili sme sa to kvantifikovať a nenašli sme nejaké kvantitatívne výsledky. Dokonca v Nemecku napríklad sme nenašli žiadnu zmenu, ktorá je potrebná. A v druhom pilieri na základe greeningu, čiže to nemôže byť dôvod pre e, priame platby. Klimatické zmeny, tie sa takmer neriešia. To, tie sú spojené s e, efektívnosťou zdrojov. Sú tu isté dobré prvky, napríklad udržanie zelených plôch, ale ah, je tu potom otáz... otvorená otázka medzier. Potom sú tu eh, medzery, ktoré treba nejakým spôsobom vyriešiť. Ekologické oblasti, to sú dobré ciele, ale nie sú zamerané dostatočne na to, aby spojili ekologické uh, oblasti. Tu je dôležité mať isté koridory, ktoré eh, zabezpečia fungovanie biodiverzity. Čiže sú to dobré prvky, ale nie sú dostatočne ambiciozne. Môžeme rozmýšľať nad stanovením ďalších minimálnych štandardov, ktoré by podporili biodiverzitu, kvalitu pôdy a vzduchu, možno nejaké horné, uh, horné limity pre eh, fosfor stanoviť uh, živočíšnu a rastlinnú výrobu pre klimatické zmeny je uh, tiež uh, otázka organických pôd a to všetko by mohlo byť v sú to otázky druhého piliera a všetko by to mohlo spadať pod tento greening. Každý región je však iný a náklady na tieto opatrenia sa tiež líšia. Je dôležité, aby bola správna rovnováha zabezpečená. To však nie je možné pri súčasnom systéme priamých platieb dosiahnuť. Čiže cieľom je postupne znižovať priame platby a potom presúvať prostriedky do opatrení zameraných na cieľ. Druhý pilier má tiež množstvo dobrých princípov, ale doposiaľ pokračuje stará prax. Hovoríme o 25% celkového rozpočtu a druhý pilier preukázal, že predstavuje e, užitočnú podporu pre biodiverzitu, avšak je tu významné administratívne bremen, veľké administratívne bremeno a nepodarilo sa negatívne trendy, zastaviť negatívne trendy v oblasti biodiverzity a kvality vody. Jeden z dôvodov je, že častokrát neexistovala regionálna konzistentnosť v plánovaní a v prepojení jednotlivých politík. Kritické na to, aby sme dosiahli niečo v tomto pilieri, sú národné priority a strategické plány a ich vykonávanie. Oni určia čo sa e, v skutku stane. Environmentálne ciele v druhom pilieri potrebujú mnohé motivačné faktory na to, aby krajiny prijali tieto opatrenia. Keď sa teraz pozrieme na dva kritické body, klimatická zmena a biodiverzita. Pokiaľ ide o klimatickú zmeny, žiaľ opatrenia sú v rámci e, chybných oblastí. Zatiaľ máme len organické farmárstvo a oblasti, ktoré čelia aj s tým špecifickým problémom, ale tu práve sa nedeje zmiernenie klimatických zmien. Čiže buď nemáme, alebo takmer žiadne merateľné efekty, niekedy sú dokonca kontraproduktívne efekty, keď e, v niektorých špecifických prípadoch, čiže reakola, realokácia, presunutie istých e, prostriedkov bude potrebné na to, aby boj proti klimatickým zmenám mohol pokračovať. To bude mať veľký dopad na nízkoemisnú ekonomiku, a manažment organických pôd, ako aj manažment dusíka a potom ďalšie inovácie, e, spotreba potravín a adaptácia, prispôsobenie klimatickým zmenám. Čiže sú to len, op- len opatrenia, ktoré sa týkajú skleníkových plikon, skleníkových plynov a zniženia uhlíkovej stopy. To si myslím, že môže pomôcť a tu by financovanie EU malo byť vyššie. Pokiaľ ide o ekosystémy, je škoda, že v novej reforme SPP sa znížilo spolufinancovanie. Ja som veľkou zastankyňou toho, aby 25% bolo udržaných v oblasti area-based opatrení a aby tieto opatrenia boli v oblastiach, ktoré nemajú dostatočnú vlastnú finančnú podporu. Zónové koncepty, regionálne, ekologické plánovanie môže napomôcť týmto opatreniam. A teraz sa dostávam k záverom. Môj prvý záver e, k súčasným návrhom reformy je, že rizika sa zvyšujú. Rozhodnutie z Durbanu E, spôsobilo, že e, minus 2% e, stupňov cieľ je nereálny. Čo sme videli na začiatku je, že súčasná že, že súčasný návrh reformy SPP nevyužíva príležitosť mekého pristania, pristátia a zmiernenia alebo zlepšenia situácie v polnospodárstve. Môžu byť isté štandardy stanovené v spolufinancovanie a klimatická zmena je v rámci chybného okienka a musí byť presunuté najmä e, do oblasti efektívnosti zdrojov. Keďže nevyriešime všetko súčasnou reformou, myslím, že začiatok príprav na významnejšie zmeny je kritický, aby boli stanovené jasné merateľné ciele v oblasti polnospodárstva do roku 2020 ako i po e, ukončení priamých platieb na opatrenia, ktoré sa viac sústredia na ciele a verejné statky, aby to boli efektívne opatrenia a došlo k zníženiu administratívnej záťaže. Je tu mnoho vecí, ktoré sa môžu robiť, nebudem to všetko čítať. Aby sme mali skutku rámec, ktorý bude proaktívny, aby inovácie sa dostali do terénu, aby mohli všetky úlohy byť splnené. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne pani Freibauerovej. A teraz pán profesor Bakua. You, chairman, the, uh, the... Ďakujem pán predseda, ďakujem predsedníctvu a komisiu a výboru Agri parlamente za možnosť e, zúčastniť sa na tejto rozprave a chcem povedať, e, že sa chcem zamerať na trvalodržateľný rozvoj poľnohospodárstva v EÚ e, a niečo k návrhom komisie a príležitostiam, aby sme ich rozpracovali a zlepšili. Zdá sa mi, že komisia ponúkla tri alternatívy pre reformu SPP v obsiahlom pripomienkovacom konaní s verejnosťou EU počas roku 2010 a alternatíva redistribúcie pomoci z SPP je kľúčová téma, ktorá pretrváva a je to absolútne politicky potrebná e, zmena, ktorá sa musí udiať, aby sa preozdelila podpora z SPP, ale e, ne E, znamená to, že sa štruktúrálne mm, posunie SPP mm, k iným smerom, takže je to potrebná zmena, ale nie je jediná nutná. Komisia predlžila alternatívy pre radikálnu reformu a e, naozaj jediná radikálna reforma, ktorá sa spomína v Európe, e, bola, že sa nakoniec odstrania priame podpory v podpore pilier 1 je jasné, e, že vo e, verejnej diskusii SPP táto tretia alternatíva e, bola zanedbaná a v skutočnosti ju odmietla väčšina účastníkov a členských štátov. Preto nikto nemôže kritizovať komisiu za to, že alternatíva 2, teda alternatíva integrácie, bola jediný spôsob, ako napredovať v dvojpilierovom SPP. A naša otázka je, a už sa to kritizovalo, že sme neboli dosť ambiciozní, teda otázka bola, ako to zlepšiť. E, v tej alternatíve integrácie som identifikoval tri témy. Je tu e, téma prerozdeľovania, o tom už nebudem hovoriť viac. Po druhé je tá téma ozelenenia. A to e, je hlavná téma, ktorej sa budem venovať týchto 9 minút. A tretia téma je lepšia adresnosť podpory aby sa riešilo to, čo nazývam e, súbor piatich e, variácií alebo premených, e, teda nedostatočne zaplatení farmári, veľké platby, mladí farmári a malé výmery. Ja myslím, že toto sú potrebné veci, ktoré treba riešiť v tejto reforme, pretože oni sa vyskytli v pripomienkovacom konaní, no nie sú to veľké strukturálne nové smerovania pre SPP. Preto e, nám to ostáva ako e, hlavné strukturálne e, zmeny smeru pre SPP a to ozelenenie. A ak nedosiahneme značné zelenenie a úspechy pri tomto zelenení, tak nenaplníme cieľ SPP návrhy e, rozvoja vidieka e, určujú e, silné ciele, ale mm, málo podrobností k ním uvádzajú a myslím si, že je to nebezpečenstvo, že celá táto reforma samozrejme bude predmetom toho, čo sa odsúhlasí v rozpočte a je mm, bez pochyby, že pilier 2 je ohrozený v tomto rozpočte a keď sa súhlasí, zhodneme na pilier 1, tak mnohí povedia, že nepotrebujeme pilier 2, alebo že ho potrebujeme s menšími zdrojmi. No podľa mňa to i bola e, veľká chyba a treba sa mať na pozore. No e, hlavná e, otázka je, že SPP nebude mať viac zdrojov, ako má teraz a lepšia už nebude budúcnosť bude, bude rovnaká, čo sa týka mm, rozpočtu a peňazí alebo horšia. Takže je dobré, aby sme obhajili tie peniaze, ktoré už dostávame do európskeho poľnohospodárstva. E, je dôvod pýtať sa, prečo SPP treba ozeleniť a je dosť e, organizácií farmárov, v Európe, ktorí hovoria, že Európa je mm, dokonale zelená, už nepotrebuje viac ozeleniť. No počuli sme práve o hrozbách silných argumentov pre ozelenenie SPP. Je pravda, je, že životné prostredie, čo týka kvality vody a erózie pôdy a organického e, látok v pôde a v rámci toho európske hospodárenie s pôdou e, nie je e, dosť dobré a náš kapitál, ktorý máme v tomto životnom prostredí, sa znižuje a preto je nutné, aby Európa oslovovala poľnohospodárov, aby používali rozumný nástroj politiky pre e, zelenšie poľnohospodárstvo, ktoré je dôležité pre kľúčové využívanie poľnohospodárskej vody. systémový prístup e, k ekosystémom, ktorý akademický e, svet za posledné 10 ročie rozvíja, ukazuje, že je tu mnohonásobný počet netrhových služieb, ktorí poskytujú len tí, čo obrábajú pôdu, teda poľnohospodári a lesníci, ktorí mm, predstavujú e, veľký podiel e, týchto mm, prospechov v členských štátoch a väčšina z týchto e, ekologických služieb sa nepredáva na trhu, preto neexistujú trhové páky, ako naplňať tieto služby a táto reforma je o ozelenení SPP. Podľa mňa nie je žiadna pochybnosť, že vládne zelené organizácie, aj mimovládne zelené organizácie to myslia vážne. Ja eh, neviem, či tí, ktorí sú mm, príjimatelia SPP mm, a majú z neho prospekt, to ešte eh, si dostatočne nevedomili. To musí byť eh, kľúčom tejto reformy. A prečo to má byť zelené? My sme robili zelenenie za posledných 20 rokov SPP, lebo to nie je nová téma, hovorili sme o tom aspoň 20 ročia, pokiaľ viem, a to prostredníctvom PILO 2 a to e, prostredníctvom dobrovoľného viacročného spolufinancovaného, monitorovaného a hodnoteného programu. E, toto bola myšlienka naredenia o rozvoji vidieka a to, čo sme kedysi nazývali znevýhodnené oblasti, teraz sa budú nazývať e, obmedzené oblasti. A toto sú sily, silné stránky tohoto piliera 2, tieto charakteristiky. No pilier 2 nebol veľký úspech a obvinujú ho z toho, že je byrokratický a zložitý, pretože je a vyžaduje spolufinancovanie a mnohé členské štáty jednoducho nemajú prostriedky na spolufinancovanie a v budúcnosti budú mať ešte menej spolufinancovanie je prekážkou v pokroku pri reforme SPP, pretože to znižuje ochotu členských štátov eh, vymeniť zdroje. Táto stratégia od konca 90. rokov až po Čolešov návrh bola neustále zvyšovať pilier 2. Zdá sa, že to sa už ukončilo, pretože Európska vedecká spoločnosť eh, neprijíma ďalšie mm, zväčšovanie pilier 2, asi kvôli spolufinancovaniu, preto prechádzame na pilier 1, aspoň tak sa argumentuje. A aký je pojem a koncepcia ozelenenia pilier 1? Ide o to, aby sme identifikovali jednoduché všeobecné každoročné kroky. A e, tu je názov taký, že sú to plnospodárske postupy, ktoré sú prospešné pre životné prostredie a tie treba identifikovať a všetci farmári, teda naozaj všetci, majú zvýšiť vyššiu úroveň ekologickej udržateľnosti tým, že príjmu tieto postupy. Takýto prístup má isté e, výhody e, v tom, že je spoločný, lebo zabraňuje e, obvineniam, že farmári v jednej oblasti sú znevýhodnení voči iným a že nemajú rovnaké podmienky a možno, že ponúka možnosti jednoduchosti. No musíme sa pýtať, či ekologické nakladanie e, plní tieto princípy. Podľa mňa ekologický manažment e, je dlhodobý e, systémový spôsob hospodárenia vo veľkej miere a preto je otázka, či má takýto adresný regionálny prístup a toto je kľúčové, či môžeme a dokážeme ozeleniť pilier 1 a niečo vôbec splniť. Miera ozelenenia piliera 1 tu sa mi zdá, že táto reforma stále má drobnú možnosť, e, aby sa z nej stalo veľmi radikálna reforma. Ak by ste povedali zeleným organizáciám, že rozmýšľame nad tým, že 30 e, zdrojov SPP navyše dáme na ozelenenie, tak by sa mi nesúhlasili. A toto komisia navrhuje, že 30 najväčšieho koče peňazí teda platí v pilier 1 si majú farmári uvedomiť, že to sú peniaze za ekologicky udržateľné hospodárenie. Takže toto je obrovská zmena. 80% pade pilier 1 eh, je 5-násobný nárast ktoré terejším 2,5 miliardám za rok, ktoré sa čerpajú na agri ekologické opatrenia v pilieri 2. No, ak to vytrobíme ako potenciálny prínos tejto reformy, tak by sme mali mm, byť opatrení, pretože ak zvýšame zdroje na ozelenenie 5-násobne, tak si myslím, že verejnosť opravne bude očakávať značné zlepšenie v ekologickom hospodárení s pôdou. To je háčik, takže vidíme tu praktickosť zdrojov pre ekologické hospodárenie, ktoré sa spomína a kritizuje sa to veľa, veľa farmárov budú poukazovať na všetky tieto ťažkosti a sú tu ťažkosti. Um, cieľom diverzifikácie plodín je skončiť s monokultúrami a zabraniť erozy pôdy a mm, znečisteniu vôd. A toto sú ciele, ktoré sú v smernicách EÚ, ale aby sme to robili cez diverzifikáciu plodín, tak to musíme robiť dynamickou viacročnou koncepciou rotácie a hospodárenia s pôdou pri statických jednoročných obmedzeniach to je ťažké, pretože e, e, môžeme vidieť, že e, tí farmári, ktoré budú musieť plniť takúto rotáciu, budú nakoniec tak či tak robiť multikultúrne pestovanie a s malou evidenciou. No, je chyba, že tu nebol pokus snažiť sa kvantifikovať ekologické prínosy z týchto návrhov. Zdá sa mi, že z časti je to kvôli tomu, že tieto prospechy nie sú až také veľké. Druhé opatrenie na ozelenenie je zachovanie e, trvalého trávnatého porastu. Myslím si, že e, cieľ e, je, že ak nechceme mať opakovanie e, situácie, e, čo sa stalo v posledných rokoch e, v západnej Európe, aby nastalo aj vo východnej Európe, že sme rozohrali trhotrávnoté mm, porasty. Sú tu potom isté obavy, ktoré sú podrobné a ich rozoberať. Sľubnejšie opatrenie na ozelenenie je ekologická mm, sústredená oblasť a to, aby sme s tým hospodarili a mm, zabezpečili biotopy, aby sme umožnili v ekosystémoch to robiť všetkým farmárom v celej krajine, aby sa k tomu pridali, aby sme poskytovali ochranu zdrojov e, vody, pôdy a klímy a i cieľom je 7%, ale neexistuje takéto číslo, je to politické číslo a je to viac vyjasniť. Čím lepšie sa dostaneme k tomu vyjasneniu, tým lepšie, pretože tu máme hrozbu, že budeme pozbudzovať e, škodlivé poľnospodárske postupy, zatiaľ čo tam e, bude neistota. A mm, pokiaľ len tak kľúčom tejto ekologickej oblasti a úspechu zelených opatrení, či máme odvahu vrátiť sa k DESP e, značke 1. Albert DESP bol odca reformy, ktorý povedal, že áno, urobiť pilier 1, ale e, s tým tiež prispôsobiť opatrenia v pilieri 2 Myslím si, že je to na stole a komisia vo svojich opatreniach pre rozlenenie umožňuje, aby polnospodári boli e, na tom rovnako ako pri povinnom obrávaní. Takže tí e, farmy, ktorí sa tu zapojili do týchto programov, môžu tiež e, byť považovaní za tí, ktorí e, vykonávajú programy, ktoré sú prospešné pre životné prostredie a preto tiež môžu byť dostať náhrady ako tí, ktorí urobili povinné ozelenenie. Tým by sme v rámci ozelenenia pilieru 1 umožnili farmárom, ktorí sú v týchto zelených programoch, aby ich využili, alebo tí, ktorí tam nie sú, aby sa k tým pridali, alebo museli prijať povinné zelenenie. To je podľa mňa jeden zo spôsobov, ako napredovať a štruktúrálny spôsob, akom tieto návrhy možno značne zlepšiť. Už mi zašiel čas, ešte treba e, veľkú diskusiu, aby tieto reformy boli možné. No v zásade to znamená, že je to mm, užitočný krok pre reformu SPP. Ďakujem za pozornosť. Merci beaucoup, profesor Bagwell. Ďakujem pekne, pán Bagwell. A teraz otázky. Pán Bobek. Euh, S veľkým zájmom som si vypočul dve vystúpenia. Mal by som dve otázky a v jednom z vystúpení o ekologických otázkach sa nehovorilo o probléme dopadu SPP eh, na chov eh, mimo pôdy. Dnes je veľký problém ekologický, je práve v podstate eh, chov, chov ošípaných a hydiny E, sú to štrukturálne otázky, e, čo sa týka veľkých, e, veľkého obsahu dusičnánov. V žiadnom prípade sa však nespochybne tento model veľkej koncentrácie zvierat. Ja by som si rád vypočul váš názor na túto otázku. Druhá otázka ktorá sa týka ekologizácie. Ja si myslím, že tá diskusia sa stala naozaj do určitej miery až perverznou, pretože skutočným problémom je to, že dnes prvý pilier sa vníma ako pilier pre polnohospodárov, ako, for, ako e, podpora príjmu polnohospodárov. Problém efektívnosti, ekologizácia, nebolo by to efektívnejšie, ak by mali e, príjmy, ktoré budú závisieť od ich produkcie? Ten systém je zvrátený naozaj, pretože sú nízke ceny e, primárnych e, surovín a v podstate tá podpora sa bude vždy týkať podpory príjmu odkedy máme tento model a pokiaľ máme tento model, nikdy ekologizácia nebude efektívna, nebolo by dobre to e, prepojiť a neobjavil to ani v prvej, ani druhej diskusie, diskusie. To znamená príjem naviazaný na produkciu. Nemali by sme naozaj jasnejšie hovoriť o podpore poľnohospodárstva e, konkrétne cez ekologizáciu? Ďakujem pekne, pán Lyon. Uh, thank you. Ďakujem pekne, ďakujem obom rečníkom za vynikajúce prezentácie. Obidve sú naozaj veľkou výzvou otázka ekologizácie prvého piliera, či tu ostane. Ide o to, aby sme ju len zefektívnili, aby sme dosiahli niektoré z tých cieľov, o ktorých hovoríme. Tým najdôležitejším z nich je udržateľný intenzívny model poľnohospodárstva, ktorý je potrebné ďalej rozvinúť. Čo sa týka tej štvrtej prezentácie, ktorá bola veľmi e, dobrá a napadlo mi, že pre všetkým otázka udržateľnosti cez prvý pilier. Zdá sa mi, že odpovedou na jednu z vašich otázkoch by bolo lepšie riadenie a lepšie rozpočtovanie. To by malo byť jedným z ekologických opatrení, ktoré musíme seriózne zvážiť tak ako e, sa tu už o tom hovorilo, určite v podstate sa to rieši e, jednu otázku živočišnej výroby v Škótsku, a teda e, môjho regiónu, ale malo by sa to vzťahovať na celé celé polnohospodárstvo a zabezpečiť tak, aby Eh, bolo dobré rozpočtovanie a aby došlo k zníženiu eh, skleníkových plynov a zvýšeniu efektívnosti. To by mali byť tie kľúčové ciele na to, aby ekologické opatrenia fungovali tak, ako majú. Merci, Ďakujem pekne. moje otázky sa týkajú na sa, e, sú na Anetu Fribar. Prečo ste ma tak vystrašili? V podstate o to tu ide. Hovoríte, že ako poľnohospodári my môžeme ovplyvniť životné prostredie a klímu cez politické opatrenia, ktoré prijímame. Za posledné 3-4 roky sa klíma zmenila tak, že máme stále studenšie zimy. Vlanejšia zima bola taká studená, že znížila asi štvrtinu britskej produkcie cukrovej repy a to sťažuje v podstate krmenie živočichov počas zimy. Čiže čo my môžeme spraviť ako poľnohospodári za predpokladu, že že nemôžeme e, ovplyvniť počasie, aby sme zmiernili zimy. Druhá vec, čo ma naozaj vystrašila, e, sa týka toho, čo ste hovorili o dusíku. Hovorili ste, že až 10-30 dusíka, ktorý uplatňujeme, v podstate sa vyhadzuje. A ja by som sa s vami rád o tom porozprával. Som plnohospodárom, my príjmame rady, poradenstvo o tom, koľko dusíka použiť. Ja naozaj si dávam veľký pozor. Ak by sme to mali znižiť o 20 ako vy navrhujete, tak znižíme aj výnosy a to bude mať zásadný dopad na konečnú produkciu. Ďakujem. Merci, Ďakujem pekne, madame Agin, pani Agines. Thank... Ďakujem pekne a chcel by, som sa, chcel by som sa poďakovať rečníkom. Je tu množstvo otázok, takže pokúsim sa veľmi stručne. Eh, pán profesor Beckville hovoril, že je tu hrozba toho, že budeme podporovať ďalšie škody nový, spôsobené novými postupmi. Neviem, aké opatrenia považujete za škodlivé. To ma vystrašilo. A druhá otázka. Súhlasíme s tým, že ekologické poľnohospodárstvo by malo dostať zelenú, e, čo sa týka toho, že by nemuselo splňať kritéria. Niektorí tvrdia, že udržateľnosť e, to zrovna nie je ten dobrý príklad. A tak ako tu povedali predrečníci, ja podporujem tú myšlienku, keďže o tej hovoríme, aby sme možno umožnili plnohospodárom v rámci systémov rozvoja vidieka takisto akúsi zelenú, čo sa týka ekologických opatrení. Čiže nejaké objasnenie v tejto veci by som si rada vypočula. Ehm, čo sa týka otázok e, alebo pripomienok k rozpočtu, e, boli veľmi správne a možno by sme ich mali ešte trošku rozpracovať, pretože všetci dúfame e, v to, že tie čísla, ktoré predložila komisia, že to nakoniec vyhrajú, ale z, obávam sa, že vzhľadom na aktuálnu situáciu to asi nebude. Jedna vec je istá, viac peňazí nedostaneme. A keď v podstate sa snažíme do neprimeraného rozpočtu zakomponovať množ, obrovské požiadavky, ktoré žiadame od spoločnosti, ale nemáme to tak, že najprv spravíme požiadavky a potom na to ušijeme na mieru rozpočet. Ďakujem pekne. Mm, pani a dámy, súhlasíte s mojim názorom s tým, že návrh reformy, v tom návrhu reformu sa hovorí o klimatických zmenách, o emisiách CO2 a o biodiverzite o, o rôznych vtákoch, motýloch, ale zabudáme na uh, určité veci. A druhá vec, neustále hovoríme o konkurencieschopnosti, o tom, že to je podmienka efektívnosti. A vieme, že konkurencia znamená intenzifikáciu. Konkurencia schopnosť znamená intenzifikáciu a intenzifikácia znamená produkciu vo veľkom. A tým pádom hovoríme aj o v podstate príjmoch. Takže existuje ešte niečo také, ako je európsky model polnohospodárstva? Pretože tá ekologizácia vieme, že znamená vlastne intenzifikáciu, to znamená inovácie v polnohospodárstve. E, znamenajú intenzifikáciu. Nemali by sme skôr ísť k tej ekologizácii? Akým smerom by sme sa mali ubrať? Ak chceme byť zároveň konkurencieschopní vo svete a chceme reagovať na potreby, e, na rastúce potreby e, potravín. Ďakujem pekne, pán Linčak. Ďakujem pekne. Ďakujeme za e, vystúpenia. Chcel by som upozorniť na to, že v rámci diskusie o SPP a v rámci ekologizácie, keď hovoríme o 30% v prvom pilieri, pán komisár ako aj experti nám hovoria, že polnohospodári by nemali mať strach pretože vo veľkej časti už dnes majú k dispozícii e, pôdu, či už polnohospodársky, obrábateľnú alebo nie. V každom prípade môžu požadovať o dotácie e, cez tie ekologizačné opatrenia. Takže tento mechanizmus až tak veľa nezmení. Eh, skôr naopak bude znamenať obrovskú administratívnu záťaž, a to nie len pre polnohospodárov, ale aj pre štátnu správu. Bol by som rád, keby sme o tom diskutovali, pretože na jednej strane tu navrhujeme riešenie, ktoré uh, budú kritizovať samotní polnohospodári a na druhej strane odborníci a štátni úradníci naznačujú, že tento projekt bude neefektívny. Ďakujem pekne. Už sa nikto nehlasí. Pardon, ešte tam vzadu, nech sa páči. Ďakujem. Vítame túto iniciatívu aj túto diskusiu. Uh, Mm, ako aj prezentácie vážených hostí na túto tému. Ja by som chcel hovoriť o viacerých otázkach a samozrejme nečakám, že na ne dostanem hneď odpovede. E, zdá sa mi byť chybou mať jednostranný prístup k polnohospodárskej produkcii, pretože v budúcnosti nebudeme mať len polnohospodárskú produkciu ako takú, ale tá bude musieť riešiť viaceré aspekty. Potravinovú bezpečnosť, suroviny a samozrejme v žiadnom prípade by sme sa nemali vyhýbať využívaní tejto produkcie aj v energetickom sektore. To je prvá záležitosť. Druhá vec, ako budeme riešiť tieto veci tak, aby sme lepšie využívali potenciál aj vzhľadom na to, čo sa deje v nových ekonomikách, kde sa realizuje e, nová e, genómová revolúcia, e, geneticky modifikované organizmy, ktoré zvyšujú efektívnosť a takisto zvyšujú aj konkurenciu na trhu a zvyšujú príjmy producentov. A tretí aspekt, čo znamená efektívne využívať prírodné zdroje. Čo môžeme spraviť? Tými navrhovanými opatreniami môžeme naozaj zmierniť klimatické zmeny? Alebo tie opatrenia, ktoré navrhujeme prijať, budú v podstate e, znižovať alebo budú bojovať proti klimatickým zmenám? E, naozaj hovoríme stále o tom, že treba bojovať proti klimatickým zmenám, ale nemáme nástroje na boj proti nim. Nehovorím teraz iba o mm, skleníkových plynoch, ale aj o tom, že treba mať technológie prispôsobené novým klimatickým podmienkam a mať rastliny a živočichy, ktoré budú odolné proti týmto klimatickým zmenám. Je veľmi dôležité e, dobre riadiť aj základný výskum pre polnohospodárskú výrobu a má dobré zdroje. Vieme, že s pôdou sú obrovské problémy v mnohých častiach Európy a to nehovorím o ostatných častiach sveta. Hovorím o organických zložkách v pôde, e, o e, mobilných fosfátoch a draslíku, takisto musíme lepšie využívať vodné zdroje pre potreby polnohospodárstva, e, tak ako sa to deje vo východnej Európe a využívanie genetických zdrojov, zdroje, zdrojov pre vytváranie e, pokroku v najbližšej budúcnosti. E, príkladom je Brazília. To je zo pár aspektov, kde nečakám nezodpovede na moje otázky, ale myslím si, že by bolo dobre sa nad týmito vecami zamyslieť a prijať neskôr doplňujúce opatrenia k tým aktuálnym opatreniam v rámci SPP. A podľa mňa komisia spravila všetko, čo je v jej silách preto, aby zabezpečila nové aspekty pre obdobie 2014 až 2020. A rád by som uvítal to, aby pre vývoja výskum a inovácie e, boli e, dostatočné, ako aj aby bolo dostatočne zabezpečený prenos vedeckých poznatkov do poľnohospodárskej produkcie, ktoré by vyriešili obrovské ekologické problémy. Ďakujem pekne kolegovi z Rumunska za posledné vystúpenie a teraz by som rád požiadal našich rečníkov, aby zareagovali. Um, Ďakujem pekne za veľké množstvo v skutku dobrých a náročných otázok. Pokúsim sa ich zoskúpiť do troch častí a zodpovedať. Prvá sa týka prvého piliera, ktorý v súčasnosti dáva výnosy farmárom bez toho, že by produkovali, vyrábali nejaké tovary a chcem povedať, že do istej miery máme možno chybné vnímanie toho, čo vlastne robia priame platby z prvého piliera. Najmä keď farmár pracuje na pôde, ktorá nie je jeho vlastná, tak cena vlastne za prenajom sa väčšinou e, prispôsobí tej platbe a častokrát tie peniaze nekončia u farmárovi, ale dostane ich majiteľ pôdy. a vidíme príklady takýchto eh, krokov v Nemecku napríklad, čiže úloha priamých platieb nie je vždy eh, celkom jasná. Druhá vec sa týka intenzifikácie, zintenzívňovania. Eh, to, čo zlaďuje produkciu a životné prostredie môže byť spôsob tejto intenzifikácie. Je to posun od technológie k znalostiam a využívanie zdrojom inteligentným a efektívnym spôsobom. Niekedy eh, môžeme to nazvať ekologická intenzifikácia, čiže práve tento druh potrebujeme, aby sme mohli s menším množstvom zdrojov eh, pestovať viac a lepšie. To je práve dôležité, že vznikne menšia závislosť na vzácných zdrojoch a menšia závislosť od e, cenových zmien a zmierňuje to i klimatické zmeny. Keď sa napríklad pozriete na produkciu alebo spracovanie potravín, 10 až 25 európskych emisí a to spôsobuje. Takže má to skutočne podiel na zmiernení týchto klimatických zmien. No a posledná vec sa týka tých regionálnych hotspotov, čiže polnospodárstvo, kde vznikajú nadbytky v istých farmách alebo regiónoch. Tu samozrejme e, v prvom pilieri by vyriešilo rozpočtové obmedzenie vtedy by muselo dojsť k presunu. V niektorých, do niektorých tej miery sa to už udialo a bolo to aj takým spôsobom identifikované. Stále vidím významný potenciál zlepšeného využitia efektívnosti nutriantov, pretože živín, pretože najmä tie živiny, ktoré sú v organickom hnoji a podobne, tie nie sú dostatočne využité ako hnojivá. Niekedy hovorí sa tomu strata dusíka, ktorý sa nedá vyhnúť, to je 75% v reťazi a to je veľa. A keby sa nám podarilo minimálne ten dusík a fosfor, ktorý je v tom cykle späť do rastlín, aby mohol sa použiť v ďalšom cykle E, pestovania, tak by ten 70-75% potenciál sa mohol využiť. A to je všetko z mojej strany. Ďakujem. Thank you, Chairman. Um... Ďakujem pekne. Ak mi dovolíte, zodpoviem na niektoré otázky. Bola položená otázka, či by nebolo lepšie, ak by producenti mohli svoje výnosy dostať na základe toho, čo predajú. A ja poviem, áno, bolo by skvelé, ak by to bolo. A ešte úžasnejšie by bolo, ak by spotrebiteľa, ktorí ukážu vôľu, že chcú si kúpiť produkty na základe vyšších environmentálnych štandardov, ako i potraviny. A organická produkcia je klasickým príkladom toho, kde, boli, kde bola zručná segmentácia trhu a diferenciácia a spotrebitelia boli presvedčení a kupujú na základe tejto forme výroby lepšie štand- produkty za lepších štandardoch, ale problémom je, že je to zatiaľ len veľmi malé percento zo všetkých výdavkov na potraviny a my sa môžeme snažiť o to, o to rozšíriť a tu práve je dôležitou časťou dobrý marketing a prezentácia, ale myslím, že to nevyrieši ten zásadný problém. Ten zásadný problém je, je životné prostredie, predstavuje gigantickú, obrovskú chybu, zlyhanie trhu Týka sa to povahy environmentálnych služieb, keď sú klasifikované ako verejné statky alebo takmer verejné statky a trh za to nikdy nestanoví korektnú cenu. Na to potrebujeme isté intervencie, ktoré buď budú, buď budú financované verejnosťou a tu na by SPP mohlo v tomto pomôcť, alebo to bude súkromne financované prostredníctvom programov, kde sa budeme snažiť vytvoriť trh napríklad e, pri službách s e, vodou a podobne, kde užívateľia budú platiť za environmentálnu dodávku. Takže toto je kľúčová otázka, ako bolo povedané vo všetkých prezentáciách dnes po obede, je, že SPP by mal mať, e, zohrávať úlohu v platbe za tieto verejné služby, pretože trh to neurobí. Merrick McDinnis sa spýtal na eh, jedno praxe, poškodzujúce praxe a tu samozrejme sa to týka katalógu. Boli ste indikátory, ktoré boli pozitívne, ale v zásade ten celý príklad je negatívny. Znižovanie organickej hmoty, eh, znečistenie vody, preto máme rôzne smernice a ciele nie sú splnené a s takým odhodlaním, akým by mali byť. Čiže je to zrejme, že sú tu, ale otázka je, čo s tým urobíme a ako odmeníme farmárov za to, že rešpektujú podmienky, ktoré sú od nich žiadané, aby zabezpečili lepšie štandardy. Malo by organické farmárstvo dostať tu na špecifickú rolu. Samozrejme, využíme túto logiku a uvedome si, všetci, ktorí už idú podľa environmentálnej praxe, by mali byť uznaní. A to je zjednodušeným slovom povedaný tento návrh. A toto je veľmi dôležitý bod, ktorý treba verejnosti prezentovať. Nie je nič zlé na tom, aby boli ľudia platení za to, že budú pokračovať s dobrou praxou. Čo je dôležité, aby všetci ďalší, ktorí tú dobrú prax nerobia, aby, sa do, aby rešpektovali také isté vyššie štandardy v Európe. A to, je ten, to sú tie dodatočné environmentálne zisky, ktoré sa snažíme dosiahnuť touto reformou. A pokiaľ ide o otázku rozpočtu, keď budete akceptovať môj argument, že veľká téma v tejto reforme je zazelenanie a keď sa ukazuje, že všetky vládne a mimovládne zelené organizácie na záver hovoria, že je to greenwash, že je to prázdne, že je to eh, o ničom, tak potom nám to nepomáže, pretože tvrdíme, že máme SPP, ktorá, ktoré chce o 12 miliard eh, zlepšiť životné prostredie a potom to bude skôr ďalšia diskreditácia a nebude to v lepšej, eh, nebude reforma v lepšej pozícii. Preto je to priamo spojené s rozpočtom a treba povedať, že nedá sa argumentovať, že by ten SPP rozpočet nebol dostatočný. V žiadnom prípade nebude väčší. A počuli sme pri dvoch prezentáciách dnes po obede, že e, ďalšie odôvodňovanie 70-percentnej e, priamej platby je nejasné. Toto sú kompenzácie za cenové redukcie v 90. rokoch a začiatkom tohto storočia tieto cenové zníženia boli absorbované a teraz už máme iný cenový režim a preto táto logika kompenzácie už e, sa vyparila a preto musíme nájsť lepšiu inú logiku a preto musíme skutočne e, to reálne zdôvodniť. A tým sa dostávam ku otázke jedného z polských kolegov. Otázka bola, či mali by sme uisťovať farmárov o tom, že to, čo chceme, aby urobili cez zelenanie už nie, nie ešte ťažšie, že už to robia viac, okrem, ale bo na druhej strane máme tých, ktorí hovoria, že žiadn, žiadnym spôsobom to environment nezlepší. A to samozrejme treba tu nájsť správnu rovnováhu. Na záver mi dovolte povedať, že kľúčom z tejto reformy je, či sme potiahli SPP tým správnym smerom. A ja som povedal, že ten greening je správnym smerom pre e, farmy, pre polnospodárov, ale môžeme to robiť stále dobre a je to na tých, ktorí sú i tu, aby sme to robili lepšie. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Anet Fraubauerovej a Elanovi Bakvelovi a potom požiadam Katrinu Zavalinskú, riaditeľku výskumu pre e, e, rozvoj vidieka a polnohospodárstva e, Polskej akadémie vied a pána Jesus Gonzálesa Regidora z Autonómnej univerzity z Madridu, aby nám predložili tretiu tému o vyváženom územnom rozvoji. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. E, náš panel sme štrukturovali tak, že sa budem skôr ja zameriavať na princípy vyváženého územného rozvoja vidieckých oblastí a správu a riadenie, čo je veľmi dôležitá téma. A Jesus bude skôr do detajlov eh, analyzovať iné aspekty. Takže ja som eh, v podstate eh, položila si štyri zásadné otázky. Čo znamená územný prístup k rozvoju vidieckého územia? Ako vyvážený je územný rozvoj vidieka? Momentálne je to seriózny problém a ak áno, nakoľko? A potom ako posilniť E, územné aspekty poľnohospodárskej politiky a politiky regio- e, videckého rozvoja. A po štvrté, ako chceme riadiť a implementovať vyvážený územný rozvoj v praxi. Takže územný prístup k rozvoju na základe neho sa predpokladá, že politika sa zameria nie na sektory, ale na miesta. Zdá sa to ako niečo triviálne, ale v podstate sa jedná o veľmi zásadný rozdiel v porovnaní napríklad s americkým prístupom, ktorý absolútne ignoruje územie. Takže tento prístup, ktorý ignoruje územie, znamená to, že ľudia budú migrovať za prácou, jednoducho naháňajú prácu, presúvajú sa tam, kde je práca a politika podporuje tie najslubnejšie sektory. Zatiaľ, čo my v Európe, zdá sa, máme iný prístup. Prístup je taký, že politika má podporovať prácu tam, kde sa ľudia nachádzajú a podporovať tieto miesta. Je to úplne iný prístup. A v rámci tomto, tohto prístupu zameraného na miesto, vidiecké oblasti sú vnímané ako funkčné oblasti. To znamená, uznáva sa, že problémy presahujú územné celky. A teda aj politika sa snaží presahovať územné celky a vnímať problémy holisticky a nie na úrovni hraníc správnych celkov. Samozrejme, takýto rozvoj znamená to, že miestni aktéry sú aktívni a iniciatívy vychádzajú z dola nahor. E, ľudia, inštitúcie priamo v teréne na mieste sú partnermi tento typ rozvoja, pri ňom sa takisto predpokladá e, mobilizácia miestného potenciálu, nielen z hľadiska ľudí, ale aj kapitálu a pôdy a územia. To znamená, že takto sa nám podarí zabezpečiť vyvážené trhy práce a náležité e, zaobchádzanie s pôdou pretože tu je veľa síl a veľa aspektov, ktoré si navzájom konkurujú, čo sa týka využívania pôdy. O tom sa to už hovorilo predtým polnohospodárstvo konkuruje obnoviteľným zdrojom a urbanizácia v podstate tlačí eh, takisto si kladie nároky na toto územie, takisto sú tu voľnočasové aktivity, cestovný ruch. Takže tu má politika rozvoja vidiaka takisto zohrávať svoju úlohu a riadiť všetky tieto faktory. Eh, v súvislosti s konkrétnymi miestami. To znamená prístup na základe konkrétneho miesta. Tento prístup je slubný a mali by, mal by dobre riešiť e, nerovnováhy. Ale o akých nerovnováhach hovoríme? Ešte mm, je to jasné z tej priesvitky na ľavej strane a na pravej strane sa hovorím o aktuálnej výkonnosti vidieckých oblastí v Európe. A máme v podstate dva indikátory, ktoré sú deliacou čiarou medzi tými vidieckými oblastiami, ktoré si počínajú najlepšie a tými, ktoré si počínajú najhoršie. E, je to v podstate závisí to od sektorov. A žiaľ doteraz Oblasti vidieka výlučne závislé od polnohospodárstva sú stále tie, ktoré majú slabšie hospodárske výsledky, tie, ktoré diverzifikovali, e, či už cez sektory, napríklad sekundárny sektor a služby, alebo cez kombináciu a zmes tie e, podávajú oveľa lepšie výsledky. A tou druhou deliacou čiarou, ktoré, na základe ktorej sa líšia tie regióny alebo vidiecké oblasti, ktoré si počínajú dobre alebo zle, súvisia s mestami. To znamená, je tu veľký rozdiel medzi tými vidieckými oblastiami, ktoré sú blízko miest, kto si po tie poskytujú oveľa vyššie výsledky, ako tie periférne okrajové vidiecké oblasti. A preto my vnímame Žiaľ, nemám e, ukazovatko. Vzhľadom na tieto dva rozdiely ešte stále vidíme, že východná časť Európy e, na vidieku podáva oveľa slabšie výkony ako v západnej časti Európy. A v rámci nových návrhov reformy dúfam, e, či táto reforma zmení situáciu? Podľa mňa nie. Poprvé preto, že tie rozdiely sú pretrvávajúce a zdá sa, že nové opatrenia až tak veľmi neriešia tieto dva problémy. Ako vnímame aj tu vidíme, že tie regióny s lepšími výsledkami nezávisia až tak vo veľkej miere od polnohospodárstva, ale aj pilier druhý sa viac menej zameriava na polnohospodárstvo. A po druhé je tu otázka blízkosti k mestám, aby sme podchytili e, nejaký ten efekt prelievania sa dopadu e, e, je tu policentrický prístup, aj malé mesta môžu mať dobré dopady na vidiecké oblasti, nemusia to byť len veľké mesta, ale nevidíme tu žiadne zásadné opatrenia, ktoré by riešili v reforme tieto otázky. V novom návrhu sa hovorí o tom, že regionálna politika a politika rozvoja vidieka budú, pôjdu ruka v ruke. Ale chápeme, ako tieto dve politiky riešia otázky regionálneho rozvoja vidieka, nahliadajú rovnakým spôsobom, sú konsenzné tieto politiky, čo sa týka regionálnej politiky a politiky rozvoja vidieka. Napríklad agenda pre územie, tam sa hovorí o tom, že vidiecké oblasti by mali rozvíjať svoj potenciál na základe jedinečnej charakteristiky. To je v poriadku a myslím, že to v súlade aj s bodom 3 eh, SPP do roku 2020, kde sa hovorí o tom, že rozvoj by mal umožniť štruktúrálnu a sociálnu rôznorodosť vidieckých oblastí. V správe Barkerovej sa takisto uvádza, že ak umožníme masívny odliv ľudí z vidieka do miest, tak to povedie k oveľa väčším škodám ako k výhodám. To je takisto e, v súlade s e, politikou rozvoja vidieka, aby sme podporili zamestnanosť a oživenie vidieka tá, aby sme nezaznamenali takýto obrovský odliv pracovných síl. A v správe komisie e, sa na toto nahliada z opačného úhla. E, komisia je presvedčená o tom, že e, mesta budú mať pozitívny dopad na okolie, na vidiek aj na menej rozvinutý e, vidiek. Takže nemyslím si, že, tieto, že tu je konzistentnosť momentálne medzi tým, čo sa navrhuje v politike rozvoja vidieka a e, v politike e, e územného roz, e, územnej kohiznosti. A myslím si, že by sme začali sa, mať, by sa mali začať zamýšľať nad tým, ako to máme, do akej miery to má byť inštitucionalizované alebo len tak voľne formálne, akú mieru flexibilitu by sme, by sme mali ponechať. Myslím, nemyslím si, že doteraz sa kládol dostatočný dôraz na to, ako riadiť takúto komplexnú politiku. Druhá výzva podľa mňa sa týka toho, ako zosúľadiť ciele politík e, s hospodárskymi nástrojmi. Pretože ak máme dobre zadefinované opatrenia, a aké ciele nimi sledujeme. Je tu voľba hospodárskych opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. A OECD e, má v podstate vidieckú paradigmu, ktorá pretláča tú myšlienku, že investície by boli efektívnejšie ako dotácie, ale podľa mňa je potrebné nájsť nejakú rovnováhu medzi týmito opatreniami a takisto aj programy rozvoja vidieka experimentovali s hospodárskymi nástrojmi, napríklad podpora mladým polnohospodárom. V predchádzajúcej rozpočtovej perspektíve tam bola paušálna suma a priama platba e, vo forme podpory príjmu, čiže bola to paušálna podpora príjmu. Zatiaľ, čo v najbližšej e, finančnej perspektíve sa to vníma už ako investícia. Čiže to to isté opatrenie, ktoré môže byť presadzované cez iný nástroj hospodárskej politiky a to bude mať veľký dopad na to, aké ciele dosiahneme týmto opatrením. To znamená, ako môžeme merať e, vyvážený územný rozvoj. Ak máme naozaj e, seriózne ciele, jeden z tých e, troch v SPP, k tomu potrebujeme potom nové ukazovatele a nové spôsoby merania. Takže samozrejme rôzna miera správy riadenia, e, rôzne úrovne majú rôzne problémy, tak aby sme zabezpečili vzájomné doplňanie sa a synergie. E, tá, v tomto zmysle reforma sa uberá dobrým smerom, pretože bude spoločný strategický rámec, ale nemôžeme to mať tak, ako to bolo v predchádzajúcich finančných výhľadoch, e, že v podstate tie deliace čiary by to mali vyriešiť, pretože deliacimi čiarami sa podľa mňa regionálna politika, politika rozvoja vidieka odčlenili jedna od druhej. Čiže je potrebné zabezpečiť spoluprácu a nie delenie kompetencií. A potom na úrovni štátov myslím si, že je takisto dôležité, aby štátne orgány, ktoré majú v kompetencii regionálny rozvoj a rozvoj vidieka, nevždy e, spadajú pod jedno ministerstvo či pod jeden úrad. A ak to nie je v rámci kompetencii jedného úradu, tak potom tu je otázka konzistencie a otázka lepšej spolupráce samotné vykonávacie úrady sú takisto dôležité. Môžete mať to najlepšie opatrenie s najlepšími cieľmi, s najlepšími hospodárskymi nástrojmi. Ak nebudú korektne implementované cez korektný orgán, tak to vyjde na vnívoč. A posledný záver, teda na záver závery. Zdá sa, že tento prístup, ktorý stavia na mieste, je veľmi dobrý a sleduje dobré ciele v politike, podľa mňa zvyšuje šance na to, aby sme riešili územné nerovnosti, nerovnováhy, ale musíme mať opatrenia správne zvolené na to, aby riešili tieto nezrovnalosti. Musíme ich najprv identifikovať a potom riešiť cez určité opatrenia. Integrácia EU fondov Samozrejme, to pomôže lepšie využívať tento miestny pôvodný potenciál, ale za predpokladu, že tam bude kooperácia a nie rozdelenie kompetencií. A samozrejme, beneficienti len uvítajú konzistentné pravidlá, či už v regionálnej politike a politike rozvoja vidieka v ich nástrojoch. Otázky riadenia ako výzva ostávajú naďalej. Treba nájsť dobrú rovnováhu medzi rôznymi nástrojmi, ktoré sa uplatňujú na dotácie, investície, využívanie pôdy. Musí tu byť rov, dobrá rovnováha e, medzi príjemcami, ak e, v podstate polnohospodári sú hlavnými aktérmi na vidieckých oblastiach, mali by byť tými prvými beneficientami. A takisto tu musí byť dobrá spolupráca a dobré navrhnuté opatrenia, ktoré sa zameriavajú skôr na výsledky, na výstupy z politik, posilnenie monitoringu a hodnotenia namiesto ďalších obmedzujúcich administratívnych opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Takže stanoviť ciele a sledovať ich plnenie, vyhodnocovať a požadovať výsledky. A postupy by možno skôr mali ostať na úrovni štátov, pretože sú tu rôzne inštitucionálne rámce a tie isté ciele sa dajú dosiahnuť e, rôznymi prostriedkami v rôznych krajinách, pretože jednoducho majú iné inštitucionálne usporiadanie. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Merci, González, por favor. Ďakujem, pán González, nech sa páči. Gracias, eh, buenas tardes. Ďakujem pekne, prajem vám dobrý deň v angličtine budem mať PowerPoint, ale hovoriť budem svojim jazykom, aby som sa uistil, že vám budem presne hovoriť to, čo mám na mysli. Keďže už je pre vás trošku neskoro, ale rád by som e, uviedol túto dnešnú diskusiu z pohľadu možno trošku iného alebo menej konvenčným spôsobom v porovnaní s tým, ako sme doposiaľ hovorili. Problém, o ktorom e, diskutujeme v tomto momente, je, aký je územný dopad SPP. Či skutku napomáha územnej rovnováhe, ako niektorí si myslíme, a SPP napriek e, svojmu významu vytvára alebo posilňuje isté, alebo e, či spôsobuje isté nerovnováhy, územné nerovnováhy. Takže to bude základná otázka. Na úvod by som vám rád e, povedal, že v Európe máme veľký problém s vidieckými oblastiami. Samozrejme celé po obede hovoríme o sektorálnych problémoch, o problémoch s polnospodárstvom, ale okrem toho máme veľmi vážny teritoriálny problém, ktorý e, ovplyvňuje veľkú časť územia a na základe štatistiky, ktorú používame, práve komisia nedávno predložila novú technológiu na meranie, má tiež e, vplyv na dvo- významné percento obyvateľstva. V prvom rade by som vám rád povedal, že vo všetkých, e, e, vo všetkých polnospodárských zónach sú niektoré špecifické oblasti, kde je tradičné polnohospodárstvo zohráva veľmi dôležitú úlohu. Relatívna ekonomika hodnota polnohospodárstva klesá. Túto vec treba zobrať do úvahy, pretože vždy, keď sa priblížime k vidieckým oblastiam, keď ich skúmame, keď ich, ich sa snažíme lepšie spoznať, zistujeme, že existuje zníženie relatívneho ekonomického významu polnohospodárstva. To je veľmi významné. A táto strata, tejto strate dochádza, pretože vo väčšine týchto oblastí napriek ich geografickej polohe, ktorá sa zdá, že e, všetko by sa malo týkať polnohospodárstva, pretože e, je tam príroda, je tam pôda, e, podmienky vhodné pre chov dobytka, pôdy a podobne. Napriek týmto všetkým podmienkam výnosy z výnosy a príjmy ľudí sa, sa menia a sú rôzne. Čiže inými slovami to poviem, ľudia čoraz viac sa živia inými oblastiami a nie polnohospodárstvom a chovom dobytka. Čiže otázka, ktorú si musíme položiť je, či spoločná polnohospodárska politika pomáha alebo nepomáha týmto oblastiam, keďže vidíme, že práve e, podpora z SPP sa sústreďuje e, teritoriálne na isté územia. Tradične to už bolo z hľadiska politiky súdržnosti a SPP sa sústredilo najmä na niektoré oblasti, práve na tie najproduktívnejšie oblasti. To, to je historická skúsenosť e, spoločnej polnospodárskej politike. Čiže SPP koncentroval svoj teritoriálny dopad. Tiež zo sociálneho hľadiska by som povedal, ale to samozrejme nie je predmetom našej dnešnej diskusie a tým spôsobom ovplyvňuje pomerne obmedzený počet príjimateľov. Čiže otázka je, tradične SPP prispieva k súdržnosti alebo nie? Posilňuje nedostatok súdržnosti alebo je to politika, ktorá pomáha tomu, aby sme mali e, súdržnejšie oblasti. Rád by som vám pripomenul jednu vetu z druhej správy o súdržnosti. Už v súčasnosti sme v piatej, tá druhá bola e, v roku 2001. Tam bolo uvedené nasledovné. Vplyv SPP je negatívny v oblastiach, e, v najzaostalejších oblastiach. To je zachytené v tejto správe doslovne. Čiže kohezná správa e, to zachytilo a zachytila a e, v ďalšej analýze sa venuje tejto otázke a zaoberala sa menej vidieckými e, aspektami a potom po reforme v roku 2003 už prešla k oblasti SPP. A tam stratili na vo svojej oblasti. Ale to len na okraj. To, čo som chcel, na čo som chcel poukázať, je posledná správa z situácií vo vidieckých oblastiach. Všetci ste ju videli. A tu nachádzame menšiu syntézu e, vzdialenosti, ktorá existuje v e, ekonomickej oblasti, v našich e, vidieckých oblastiach v porovnaní s priemerom EÚ podľa krajín, ktoré sme analyzovali, ten, tá vzdialenosť môže byť pomerne veľká. E, Európsky priemer nám hovorí, že tie najvidieckejšie oblasti, ktoré sú tu zelené, tie nazývame e, na vidiecky, prevažne vidiecky, tie sú o 30 bodov za priemerom európskym. Keď uh, ideme na stred, na oblasti, kde, to, kde sú aj mesta, čiže stredné a potom väčší rozdiel je, kde sú urbánne oblasti. Čiže je tu pomerne veľký rozdiel v oblasti vývoja a záverom je, že je veľké množstvo oblastí, ktoré sú 30 e, pod európskym priemerom e, vývoja a hovoríme o Európe 27. Ak by som hovoril o iných úrovniach pred rozšírením, tak by sme samozrejme dostali iné štatistiky. Keď sa pozrieme na pôvodné členské štáty, na staré členské štáty, na 15, tam je menší ten rozdiel. Keď je to najmä vidiecká zóna e, v 20, 15 a 27, tak je to rozdiel. Ale keď sa pozrieme na nové členské štáty, nových 12 členských štátoch, tak zistíme, že tento rozdiel je enormný. Je to 60 bodov vo tých vidieckých oblastiach, 50 v zmiešaných a tieto štatistiky máme už od roku 2002 a ukazuje sa, že mnohé vidiecké oblasti v Európe sa nachádzajú v tzv. relatívnej vidieckej chudobe. Čiže to sú tie oblasti, ktoré sú pod európskym priemerom a ten rozdiel je 50 až 60 bodov. Čiže v E, otázka je, či je veľký problém s vidieckými oblastiami v Európe alebo nie. To je otázka, ktorú si kladieme a akým spôsobom pomáha alebo nepomáha spoločná polnospodárska politika vyriešiť tento problém. V súčasnosti SPP, ktorá stojí pred reformou, e, sa venoval týmto otázkam formou, ktorú môžeme nazvať vzhrnutím neprimeranou. To je možno veľmi jednoduché eh, vyjadrenie, ale ja by som to povedal na základe dvoch najmä argumentov. V prvom rade, eh, prístup eh, polnohospodárskej politiky nebol multisektorálny ani teritoriálny. A vysvetlím, že je tu jeden, ten dôležitý rozdiel. Druhý argument je ten, že v zásade SPP pokiaľ ide o vývoj, e, rozvoj vidieckých oblastí, ne, nezasiahol celé obyvateľstvo, ktoré žije vo vidieckých oblastiach ako potenciálnych príjemcov, ale iba obmedzenú skupinu, a to sú farmári. Samozrejme, všetci môžu povedať, že je tu dôležitý, e, dôležitá výnimka osy 3 a 4, ale teraz vidíme, že tieto osy boli veľmi málo významné. Štvrtá nemal, ne, nedostala ekonomickú dotáciu, trojka je, si vyžaduje minimálne percento v rámci druhého piliera a preto dopad, očakávaný dopad nemohol byť veľmi vysoký. Aby som to ilustroval, záverom je, že vidiecká politika, ktorú máme, je nedostatočná a e, to jasne ukazuje tento graf, ktorý niektorí poznáte. A zo, sa týka krajín, ktoré sú medzi týmito osami. Čiže jednotka, tá naj, polnospodárskejšia bola väčšinová v niektorých štan- krajinách a menšinová v niektorých. Teraz nemáme čas, aby sme do detailov o tom hovorili, ale je dôležité vidieť, že krajina ako moja, teda Španielsko, Portugalsko a i nové členské štáty sa to osi 1 v rámci piliera 2. V osi 2 enormne rastli a viaceré krajiny boli väčšinové, ale boli to, bolo druhé, pokiaľ ide o význam. Obavu však mám z osy 3, tá modrá časť. Štvorka, tam je menšinovou vo, vš- vo všetkých krajinách bez akékoľvek výnimky. A priemer pre EU27 dokonca ukazuje 20 druhého piliera, to, čo nazývame najmultisektorálna politika a najúzemnejšia politika. 20 druhého piliera a malý výpočet hovorí, že je to 20 z koľko? Z 15 Hovoríme o 2 body, 3, 2-3 o 2-3 percentuálnych bodoch z celého rozpočtu SPP pre e, vidieckú multisektorálnu a teritoriálnu politiku. Toto je problém. Nedostatočný, nedostatočná pozornosť, ktorú venujeme tomuto dôležitému e, videckému prístupu. Bolo to nové v tom, že SPP prebral v európsku videckú politiku e, v celku. A teraz E, sa budem venovať novým návrhom. Čo prináša nový návrh na riešenie tejto situácie? Aké riešenia prináša? Sú tu isté nové body, ktoré sú dôležité a ktoré predstavujú istý pokrok. Myslím si, že sú tu v zásade dva až tri významné nové body. Ten prvý je, že sa predpokladá, že členské štáty budú mať väčšiu flexibilitu pre stanovenie svojich priorít Spomínate si 6 nových priorit, eh, ktoré sme mali v rámci štyroch osí. Čiže členské štáty budú môcť eh, podpísať zmluvy o partnerstve, aby rozhodli o tom, kam budú smerovať svoju pozornosť. Toto je veľmi dôležitý krok. Je to opatrenie, ktoré umožňuje členským štátom, aby boli iniciatívne. A zároveň sa ukazuje najväčšia novinka, čiže je to zlepšia koordinácia s prvým pilierom a Najmä otvára sa možnosť e, financovať sa i financovať z ďalších fondov. Toto je veľká novinka. Veľká novinka v porovnaní so súčasnosťou, pretože situáciu, akú sme mali e, v roku 1999, ale tu je to práve nové v súvislosti s touto reformou. Spomenul som rok 1999, pretože sme mali politiku súdržnosti, od ktorej závisela politika, a vidiecká politi- politika vidického rozvoja v troch a štyroch osiach. Čiže mm, máme tu niektoré návrhy, sú to návrhy, ktoré sú zaujímavé, i keď sú nové alebo nie, nie sú nové, ale otázka je, ako to bude konkrétne vyjadrené, odkiaľ prídu tieto prostriedky, pretože v, regl, v reforme nenachádzame všetky nové opatrenia. Nie sú v tomto návrhu. Hovorí sa o koordinácii, ale je dôležité využiť opatrenia, ktoré už sú v druhom pilieri, ale tie nie sú dostatočné. Preto je to iba taký polovičný pokrok, áno. Je to trošku lepšie, ale nie je úplne jasné, v čom a ako sa tá situácia zlepší. Je tu ďalší bod, ktorý je zaujímavý v tejto reforme. Metóda líder a program líder budeme pokračovať minimálne 5 rozpočtu z Pilar 2. Tieto opatrenia budú naďalej povinné a potenciál programu LEADER si myslím e, bol podstatne väčší ako to, čo sme dosiahli tým len tými 5 percentami. Čiže e, veľmi veľký príspevok mala Európska komisia prostredníctvom tohto e, programu. Na druhej strane máme i slaviny tohto programu, ktoré by som rád spomenul. V prvom rade je uvedený v samotnej dopadovej štúdii. Pokiaľ pozorne budete čítať prílohu číslo 4 tejto správy, ktorá sa týka vidieckého rozvoja, uvidíte, že existujú isté pochybnosti o tomto dopade. Vrátanie jazyka. E, sú tu vyjadrené vážne obavy o tom, či sú očakávania pozitívne pre vidiecké oblasti z hľadiska globálneho rozvoja po tejto reforme. Ja som si to pozorne prečítal a myslím, že chcú povedať, že to nie je negatívne, ale nepovedali e, jednoznačne, že to je pozitívne. Toto je pocit, ktorý mám z tohto čítania. To nás vedie k otázke, či touto reformou pokročíme alebo nie. A tým sa vraciam k úvodnej otázke. Zlepšíme e, územnú súdržnosť našich e, vidieckých oblastí? Zlepšíme tú situáciu touto reformou? Alebo budeme naďalej čeliť tomuto problému i v budúcnosti? V skutočnosti je málo peňazí v hre málo pre toľko, koľko nás je, aj málo z hľadiska problému. 14,6 miliard eur ročne nie je málo peňazí. Samozrejme, je to veľa peňazí, ale 14,6 miliardy pre 27 krajín a ich vidiecké oblasti e, z hľadiska politik e, to nie je nejaká veľká suma. Samozrejme, teraz je otvorené ešte, aké bude pridelenie na jednotlivé krajiny, ale myslím, že môžeme povedať, že je otázka, či existuje skutočne silná e, polnospodárska politika z rozpočtového hľadiska. To znamená, že čo, e, zo šiestich priorit politiky e, vedeckého rozvoja len jedna šiesta sa zaoberá touto otázkou. Ja nechcem polemizovať s významom ďalších. Sú veľmi dôležité. Chcem len počiarknúť, že táto nie je dostatočne ošetrená v tomto kontexte. To by bol môj záver v tejto súvislosti. Takže na záver by som chcel povedať, že máme problém. Máme, chýba nám skutočná politika vidieckého rozvoja v Európe. Samozrejme, nie len na tomto fóre, aj na iných musíme o tom diskutovať, ale je to realita, ktorá je, myslím, nespochybniteľná. Áno, máme spoloč, silnú spoločnú a, a, spoločnú polnospodárskú politiku, ale to je možno trošku iná vec. V rámci tohto návrhu to najkreatívnejšie je scenár integrácie. To je to najpokročilejšie, čo sa urobilo v súvislosti s týmto návrhom, ale otázka je tento cieľ integrácie. Nakedy, keď sme už povedali, že v roku 1999 máme scenár integrácie, v rámci európskych politík, nejaký kolega mi spomenul, pomaly. V Európe napredujeme pomaly. Bude to v roku 2020. 2020 to je veľmi dlhá doba z hľadiska v súčasnej inej situácie. Budeme pokračovať s touto pseudopolitikou vidieckého rozvoja. Je dosť času, 20-30 rokov, čakať na skutočnú vidieckú politiku. Takže tu nám zostávajú pochybnosti, či skutočne táto legislatíva je, predstavuje potrebnú odpoveď alebo nie. To je otázka. Toto nariadenie je veľmi komplexné a predstavuje enormné administratívne ťažkosti. Nebude jednoduché to aplikovať v praxi. Takto suma peňazí a takýmto spôsobom riešenie. Myslím si, že eh, to bude viesť v veľkej komplexite a otázka je, kam to všetko povedie. To všetko bude na čo slúžiť. Koľko pôjde pre oblasť, pretože vlastne otázka je eh, daná vidiecká oblasť, ktoré situácia sa má zlepšiť. Koľko to bude stať pre jednotlivé zóny, keď to bude mať tieto komplexné, obrovské štruktúry, ktoré to budú mať všetko riešiť. Tu by som rád spomenul ešte jednu vec, Nemôžeme hovoriť o regiónoch, ako e, o tom hovoria štatistiky jednoducho. Z hľadiska analýz áno. Pokiaľ ide o aplikáciu, implementáciu, nie je možné hovoriť jednoducho o regiónoch, čo e, uvádza metodika, ktorú máme. NUT 4 minimálne potrebujeme. Minimálne teda zóny oblasti, konkrétne vidiecké oblasti, homogénne oblasti, o ktorých musíme hovoriť. V zóny líder, ktoré boli umelým spôsobom vytvorené a nefungovali. Boli malé, umelé, nedostatok homogenity a podobne z viacerých dôvodov. To znamená, že toto slúži na analýzu, ale nie pre aplikáciu. Tento druh analýzy je užitočný, pretože nám ukazuje, že existuje celá mozaika zón, mozaika oblastí, veľká diverzita. Preto treba robiť rozmanité politiky, ale táto e, toto je užitočné pre aplikáciu a pokiaľ máme politiku takto vyšpecifikovanú v nariadení, je dôležité skutočne to aj z praktického hľadiska zvládnuť. Toľko z mojej strany. Hm na, s takým návrhom na analýzu alebo debatu. Čo potrebujeme? Politiku vidieckého rozvoja, ako je SPP prvý pilier s takým množstvom administratívnej záťaže? Myslím, že nie. Potrebujeme rámec pre európsku politiku? Myslím, že áno. Hlavné princípy dobre stanovené, aby boli spolufinancované z národných rozpočtov primeraným spôsobom. To sú myšlienky, ktoré chcem navrhnúť, pretože tá prvá myšlienka je taká, že musí to byť v súlade s realitou. Väčšina členských štátov pred rozšírením mala svoju vlastnú vidieckú politiku. A je dôležité, aby to, čo pochádzalo z Európy, z hľadiska zdrojov, z hľadiska opatrení, pozrime sa na nemecký príklad, pozrime sa na anglický príklad, pozrime sa na francúzsky príklad, Pozrime sa na holandský príklad, pozrime sa na príklady z Írska, z Norska, zo Španielska. Máme národné vidiecké politiky. Čo teda chýba? Chýba to rozlišovanie. Jedna vec je politika e, polnohospodársko-potravinárska e, a druhá vec je, je prie, prierezový, e, územ, prierezová územná vidiecká politika. Takže to, čo sa navrhuje, je tento rámec, ktorý nemáme. Mm, rámec spoločnej vidieckej politiky, ktorá bude robiť orientáciu toho, ako sa, ma, ako sa majú tieto zóny rozvíjať, ale samozrejme konkrétne opatrenia, tie budú už závisieť potom od jednotlivých zón, od krajiny, od možnosti danej krajiny. Čiže musíme pokročiť o tom, čo nazývame nová vidiecká paradigma. Od roku, máme ju od roku 2006. Nazývame ju územná aproximácia a bola doplnená prvkom udržateľnosti. Na záver ešte jedna malá schéma toho, čo potrebujeme. Potrebujeme niečo, čo zjednoduší nariadenie, návrhy zlepšenia SPP a súdržnosti e, e, pre vidieckú politiku a národné opatrenia, e, aby jednotlivé členské, ktoré budú jednotlivé členské štáty používať. Toto je prierezový program, nazveme to uh, vidiecká politika alebo Rural Act, to bol zákon, ktorý sme prijali u nás v Španielsku. Čiže takýto rámec, ktorý potrebujeme a Keby boli trošku lepšie zdroje, eh, ale nie je to len otázka zdrojov, je to otázka poriadku, je to otázka štruktúry opatrení, je to otázka orientácia, vedenia. Takže to je myšlienka, ktorú dávam na stôl a ďakujem vám pekne za pozornosť. Sí, sí, gracias. Gracias, Jesús. Ďakujem, Jesus. Máme tu drobný problém, že minister Savický musí ísť na lietadlo, takže my teraz uh, uprednostníme jeho vystúpenie a potom budeme mať otázky a potom um, budú odpovede od dvoch prednášajúcich a nakoniec komisár uh, bude hovoriť uh, Minister Ale... Ďakujem pekne. O 10 minút musím odísť, takže predsa len napriek tomu by som sa chcel poďakovať za dobrú diskusiu, ktorá spadá do cyklu troch diskusí, pretože e, je to dobré, e, aby sme tieto problémy vysvetľovali nielen spotrebiteľom, ale aj polnohospodárom, problémy reformy. E, Profesor sa pýtal, či máme problém s konkurencieschopnosťou v európskom polnohospodárstve napríklad so svetovým polnohospodárstvom. Áno, samozrejme máme, e, ide o štruktúrálny problém, ktorý e, vedie k nedostatku konkurencieschopnosti a e, je to vďaka systému alebo kvôli systému priamých platieb a e, Žiaľ, tie navrhované zmeny nestačia. Takisto viete, pán profesor, že produktivita európskeho polnohospodárstva klesá, pretože v určitom okamihu jednoducho e, ľudia prestali mať záujem o modernizáciu, pretože polnohospodár, ktorý dostane 60 e, príjmu z priamých pladie, prečo by sa mal zaujímať o nejaké e, veci, o ktorých existencii možno ani, ani nevie, Eh, jednoducho sa spolieha na priame platby. Hovorili sme o ekologizácii, všetci sme presvedčení o tom, že ekologizácia v rámci prvého piliera E, privedie k, ďalším 30 doplňujúcich platieb, ale e, tie peniaze pôjdu z vnútroštátneho rozpočtu a ak polnohospodári nesplnia e, záväzky ekologizačné, tak nebudú splňať podmienky preto, aby dostali tento príjem. Čiže nie, je tu o doplňujúci príjem, ide o doplňujúcu ďalšiu prácu. A pán profesor González hovoril o otázke, rozvoja e, vidieka a pýtal sa, či e, v podstate e, je tu potrebné ešte pracovať. Nedostali sme odpoveď na otázku ohľadom tých 70 priamých pladeb, ktoré sú neviazané, či sú v rámci druhého piliera ďalšie opatrenia, ďalšie možnosti či tieto prostriedky stačia e, tak sa to celé rozdrobí, že e, to vedie len k malému efektu. Takže e, musíme naozaj diskutovať o tejto reforme. A chcel by som e, vyzvať akademikov, ekonómov európskych, aby spravili analýzu reformy, ktorú sme spravili až doteraz a to, aký dopad mala na rozvoj regiónov, na rozvoj krajín. E, očakávame od týchto ľudí konkrétne plodné návrhy. Návrhy, ktoré budú zamerané na proaktívnu politiku, inovačnú politiku, konkurencieschopnú politiku, nielen politiku založenú na produktivite. Ďakujem pekne. Gracias, Ďakujem, pán minister Savický. A continuación las dos personas. A ďalej dve osoby, ktoré sa prihlásili na položenie otázok. Pán Sekirsky, nech sa páči. Obszary wiejskie charakteryzują się opóźnieniem w rozwoju. Stąd... Vidiecké oblasti sú charakteristické určitým zaostávaním v rozvoji a preto je veľmi dôležitá harmonizácia regionálnej politiky a politiky rozvoja vidieka v rámci SPP, ktorá má byť udržateľná. V rámci tejto politiky sú dostatočné prostriedky na to, aby sa zabezpečil rozvoj vidieka. Na to nepotrebujeme špecifickú politiku na úrovni Európskej únie. Takže, dámy a páni, Dúfam, že chápete, e, že si kladieme otázku, aký význam má druhý pilier e, pre nové členské krajiny, kde je veľké zaostávanie. Chcel by som ešte nastoliť jednu tému v analýze a vo všetkých týchto diskusiách mi chýba odvolávka na závery ktoré by vyplynuli zo skúseností 50. Eh, rokov SPP a využiť tieto skúsenosti eh, na prípravu budúcej politiky v rámci eh, SPP do roku 2020. Neodvolávame sa tu na SPP ani na tie riešenia, ktoré by sme mali zaviesť v polnohospodárstve tak niečo podobné, ako robíme na finančných trhoch. Je potrebné však povedať, že polnohospodárske trhy že v podstate na polnohospodárske trhy sa dostali mnohí špekulanti, čo má negatívne dopady na SPP. Ja si myslím, že by bolo dobré, ak by, je dobré, že tu máme vyhlásenie z Varšavy e, vedeckých pracovníkov zo 6. oktobra z roku 2011. Myslím si, že táto dnešná diskusia bola veľmi bohatá a mimochodom za to by som sa vám chcel veľmi poďakovať, že tam doplňa tú, vyhlásenie z Varšavy, ktorú sme vám dali k dispozícii v písomnej podobe. Bola tu konferencia, ktorú zorganizoval pán profesor Wilkin ktorý je z tej istej fakulty ako naša pani dnešná prednášajúca. Myslím si, to všetko oživí a obohatí naše diskusie, čiže chcel by som sa vám veľmi poďakovať za túto naozaj intelektuálnu slávnosť, ktorá je podobná ako sviatky, ktoré sa blížia, E, má aspekty hmotné, ale aj aspekty e, duševné. Takže ďakujem vám všetkým e, srdečne za túto diskusiu. Ďakujem pekne. Ďalší, nech sa páči. Äh, ďakujem pekne ešte raz za tento prejav aj za podnety. Je malo času, tak len 4 otázky. Prvá otázka je, či sa domnievate, že napriek e, všetkým tým množstvám, ktoré ste vypovedali, e, tieto piliery e, by mali ostať stále v poľnohospodárskej politike. Druhá otázka, či sa domnievate, že konkrétne pre členské štáty máme predpisovať, koľko peňazí e, sa má m, používať v druhom pilieri. Vy ste správne povedali, že e, v členskom štáte e, je tam pomer medzi prvým a druhým pilierom rôzny a myslíte si, že máme ísť do ofenzívy a konkrétne predpisovať, že koľko peňazí sa má používať na druhý pilier? Tretia otázka je otázka spolufinancovania zatiaľ čo e, prvý pilier sa na 100% platí z Bruselu, e, v druhom pilieri musia aj členské štáty zabezpečiť spolufinancovanie a e, v Nemecku sú regióny, ktoré nemôžu poskytnúť toto spolufinancovanie a preto e, sa zriekajú druhého piliera a myslia si, že e, treba tu urobiť kroky, napríklad, e, že sa má financovanie v druhom e, pilieri urobiť e, závisle od plnenia cieľových kritérií, aby všetky členské štáty mohli podľa toho sa uchádzať do financovania. A štvrtá oblasť, otázka sú regionály a oblasti. My sme boli pôvodne hrdí na to, že zásadne demokraticky. Regióny môžu to spolu rozhodovať, pretože podľa mňa bolo nesprávne, keby Brusel ehm, organizoval územie až po poslednú dedinu, to by bolo nesprávne, ale vy ste ehm, kriticky podali, že tie kraje, regióny nesmú byť príliš malé a moja otázka je, že aké veľké potom majú byť e, tieto oblasti alebo kraje, ktoré sa ehm, podporujú a financujú, aby na jednej strane mohla byť zaručená základná demokracia a na druhej strane, aby boli dostatočne veľké, aby nedošlo k nadmernému triešteniu. Ďakujem, pán Kapula. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz už nebudem klásť veľa otázok, alebo nie toľko, koľko som chcel, pretože táto téma je nevyčerpateľná, no ako spravodajca Európskeho parlamentu pre nariadenie o priamých platbách a rozvoj vidieka chcem sa poďakovať všetkým za všetky vystúpenia, ktoré boli výborné a, a oni potvrdili mnohé z našich pochybností a neistot a tiež si myslím, že prispeli k tomu, aby naše úvahy boli hlbšie a aby sme všetci si boli vedomi, že je potrebné vyriešiť e, e, toto konanie tri, troch inštitúcií. Je tu mnoho rozporov a tie nástroje vždy budú nedostatočné a rozpory sú tu obrovské, ale je tu jedna žiadosť, ktorú máme spoločnú. Musíme postaviť SPP, ktorá bude spravodlivejšia a rovnoprávnejšia a bude lepšie reagovať na naše spoločnosti. Pre mňa táto schôdza bola veľmi užitočná a Ďakujem všetkým eh, hostiom za príspevky a samozrejme eh, som vám k dispozícii, aby som eh, prispieval v tomto zmysle, ak bude potrebné. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa tiež prihlasil, aby som v sa mene frakcie PP e poďakoval za tých, ktorí tu mm, prenesli svoje príspevky. Boli tu veľmi zaujímavé mm, prístupy, ktoré budeme ďalej sledovať. No tiež som sa prihlasil preto, že Ehm, som sa chcel poďakovať pánovi Savickému, ktorý už medzi tým odišiel za výbornú spoluprácu ehm, medzi ehm, výborom pre poľnohospodárstvo a pánom Savickému. Odozdajte mu to. Tu som zažil Lisabonskú zmluvu. V skutočnosti ešte som nestretol niekoho, ktorý by sa tak angažoval s parlamentom ako pán Savický a ja mu želám šťastné Vianoce a veľa dobrého v novom roku a všetkým ostatným, ktorých už do Vianoc neuvidím. Ďakujem pekne. Nakoniec jedna osoba chcela vystúpiť. Dobrý den, ja som jmenuji Radim Perlín a som prijal... Dobrý deň, ja som Radim Perlín a som z Prahy, z Českej republiky a chcem veľmi poďakovať parlamentu za usporiadanie tejto rozpravy a predovšetkým chcem zložiť veľkú poklonu posledným dvom rečníkom. Pracujem vo výskumnom centre Rural, ktoré sa zoberá problémami politiky rozvoja vidieka a úplne súhlasím so závermi, ktoré profesor González tu brilantne predložil. Domnievam sa, že kľúčový problém politiky rozvoja vidieka, ako by sme ju mali chápať a ako nie je napísaná v terajšom návrhu naredenia Európskej komisie, je práve definovanie toho rámca podpory pre rozdielne druhy vidieka v Európe. V jednotlivých štátoch Európskej únie, 27 rôznych štátoch. Domnievate sa, pán profesor, že je možné formovať európsku vedeckú politiku, alebo len v rámci toho, o čom ste hovorili v závere, je možné formulovať európsku e, politiku rozvoja vidieka ako problematiku? Ďakujem za odpoveď. Sí, muchas gracias. Ahora mm, Ďakujem pekne. Teraz by e, som požiadal pani Zavlinskú a pán Goslesa, aby dali veľmi krátke odpovede, aby sme mohli e, e tým pádom uzavrieť prejavy. Myslím, že Jesus e, sa ponáhľa na lietadlo, tak by mohol začať. Bueno, mm, creo que hay dos preguntas claves. Dobre, myslím, že sú to mm, dve kľúčové otázky a nejaké ďalšie, ale dve z nich sú kľúčové a to, že ako by sme mali postaviť e, európsku vedeckú politiku e, v rámci spoločných politik, aké by bolo jej vhodné postavenie. Ja e, by som nechcel vôbec e, protirečiť e, nášmu e, komisárovi pre ponosvárstvo, to vôbec nie zámer, ale myslím si, že to nastala debata a už to zažívame istú dobu. Bol som v Salzburgu v 2003 a vtedy sa to navrhovalo, keď tam boli ďalšie reformy SPP v príprave a odtiaľ vyšlo to riešenie, ktoré máme teraz. Mnohí si myslíme, že to nebolo e, dobré riešenie, ale e, to bolo riešenie, ktoré vyplynulo aj ja by som povedal e, veľmi srdečne, že SPP k, na tej schôzi, keď Mišo Barnier odišiel hneď po prvom vystúpení, tak som si myslel, že týmto končilo, že už nebude SPP, ktorá by bola v rámci SPP pán Fischler e, to vyhral, ako to môžeme športov vyjadriť, no teraz skúsenosti nám ukazujú, že to riešenie nebolo dobre a že už prešlo dosť času a že vidíme, že to sledujeme s európskou detskou politikou a hlavne e, po rozšírení, pretože tie štáty, ktoré to e, majú najhoršie sú e, tie najvidieckejšie, e, to tie, ktoré z Európy robili ešte vidieckejšiu spoločnosť ako predtým. Pretože teraz už je to 90%, predtým bol 85% a myslím, že tá otázka je stále na stole, že je tu pochybnosť a otázka že um, vedecká politika uh, sa musí riešiť uh, ako multisektorová a nerieši sa to len v rámci SPP ani reforma SPP, takže táto otázka je, ak ju chcete položiť alebo nie, komisia alebo parlament a orgány EÚ, tak uh, reakcia by bola, že to, čo máme, nefunguje. Hlavne nefunguje uh, vyhliadkova do budúcnosti. Ja Nehovorím, že tie myšlienky neboli dobré, alebo že nám nedali výsledky. Áno, ale boli nedostatočné. Toto je odpoveď a ja myslím, že treba e, ju lepšie riešiť. E, ja myslím si, že prierezové nariadenie e, je lepším riešením a to musí byť lepšie riešenie ako v 99. Takže moja odpoveď je, že by sme mali sa pokúsiť lepšie formovať národné politiky, ktoré budú ďalej existovať s orientačným rámcom EÚ. Ešte na doplnenie, ja si jednoducho nemyslím, že by sme museli plánovať odtiaľto zóny nad 3. Odtiaľto. To nie, to komisia nebude robiť na to, sú štáty a kraj. Oni vedia, aké sú ich e, územia, priority a ťažkosti. Ale bez rámcových e, opatrení veľký problém bude spolufinancovania, pretože rozvoj musí byť nevyhnutne spolufinancovaný. Naša priorita je, náš problém je priorita 6. Čo tam ostalo? Nič, málo. Článok 2170 e, taký malý. Tým definujeme európsku vedeckú politiku a to je náš problém. Máme dobrú a zlepšiteľnú politiku pre potraviny a podhospodárstvo, ale nie politiku vidieka a to je naša výzva. A to je všetko, lebo už nemáme viac času na podrobnosti. Dobre, ďakujem. A na konec komisár Čolo za potom... Euh, Takže euh, v podstate, keďže čas pokročila, nechcem predlžovať toto zasadnutie. Nebudem vyvodzovať nejaké závery z tejto diskusie. Jednoducho, dneska, takisto aj dneska sme mohli skonštatovať, že čo sa týka tých víziev, ktorým musíme čeliť v Európe, pretože tu hovoríme o spoločnej polnohospodárskej politike v Európe, že je otázka produkcie polnohospodárskej a konkurencie schopnosti polnohospodárskej produkcie otázka dobrého dobrého hospodárenia s prírodnými zdrojmi zároveň E, čo je niečo, čo si stále viac želajú občania, čo viac očakávajú európsky občania. Otázka vyváženého rozvoja E, vidieckého územia. E, z toho všetkého jasne vyplýva, že spoločná polnohospodárska politika je nutná, ale možno nestačí na to, aby sme mohli čeliť všetkým týmto výzvam. A našou povinnosťou, našou ambíciou je spraviť e, všetko preto, aby táto politika čo najlepšej možnej miere sa mohla využívať na to, aby sme našli odpovede na tieto výzvy. Takisto sme mohli konštatovať po vypočutí si rôznych prezentácií, že nemôžeme to riešiť, tento problém len cez peniaze. Rozpočet je zásadným aspektom, ale ako taký nestačí na to, aby našiel odpovede na všetky otázky. A preto musíme viac využiť výskum a inovácie, či už základný ako aplikovaný výskum a Takisto zabezpečiť, aby výsledky tohto výskumu sa dostali až po polnohospodárov. Takisto potrebujeme nástroje, ktoré pomôžu polnohospodárom a všetkým aktérom v, v potravinovom reťazci e, využívať prínos e, potravinového reťazca tak, aby každý na tom popracoval na svojom mieste, aby sme sa vyhli absurdnej situácie, kedy máme veľmi silný sektor potravinársky, ale ani polnohospodári nie sú dostatočne dobre obmeňovaní, ani na druhej strane spotrebitelia nemajú produkty za dostatočne vyvážené ceny, vyvážené v porovnaní s tým, čo kupujú. Takže aj preto trhové opatrenia, organizácia producentov a kombinácia rôznych nástrojov budú potrebné pre to a budeme musieť inovovať nielen produkciu, ale inovovať aj organizáciu, tak aby sme lepšie využívali tie zdroje, ktoré máme k dispozícii. Takisto je potrebné zabezpečiť rovnováhu medzi ambíciami, čo sa týka výroby. Videli sme, že otázka produktivity sa tu kladia, je potrebné nájsť prostriedky na to, aby sa zvyšila produkcia, ale nie na úkor dlhodobej udržateľnosti e, rozvoja našich území. A samozrejme tie opatrenia, ktoré navrhujeme v reforme, možno nestačia, možno nie sú dokonalé, ale minimálne majú tú ambíciu, že by mali v podstate nasmerovať naše polnohospodárstvo iným smerom a potom je tu územný prístup a tu by som chcel jasne povedať, e, mohli sme v podstate potvrdiť, že jednotlivé opatrenia nestačia. Chcem rovno povedať, že nemáme ambíciu z Bruselu rozhodovať to, čo je vhodné a čo nie je vhodné pre občanov a pre členské štáty. My v Bruseli vytvárame príležitosti. A tieto príležitosti sa potom zhodnocujú na úrovni regiónov, na úrovni členských štátov, na úrovni územných celkov. Čiže môžeme mať politiku rozvoja vidieka, akú chceme, môže mať e, nariadení, koľko chceme a rozpočet, aký chceme, ak nebude dobrá organizácia, ak nebudeme mať jasno v tom, čo chceme robiť na miestnej úrovni v území, jednoducho nebudeme mať dobrú a silnú politiku rozvoja vidieka. A na záver by som spomenul myšlienku, že táto polnohospodárska politika, opakujem, možno nie je dostatočná, ale je nutná preto, aby sme mohli zmeniť orientáciu, zmeniť smerovanie našich ambícií, e, ktoré kladieme na tento sektor, ktoré kladieme na polnohospodárstvo a rozvoj vidieka. A teraz by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí e, sa s nami podelili o svoje výsledky, výsledky svojej analýzy svojich štúdí. Je to dôležité pre ten proces úvah, ktorý potrebujeme preto, aby sme kompletizovali túto reformu. Chcel by som sa poďakovať Európskemu parlamentu, ktorý nás vždy víta s otvorenou náručou e, v podstate cieľom e, tohto procesu rozhodovania, e, alebo teda e, počas tohto procesu rozhodovania budeme pokračovať v diskusiách a počas celého roka 2012 budeme pokračovať v tejto otvorenej diskusii, aby sme vždy v celom tom procese postupu mali aj spätnú väzbu. Od samého začiatku, aby to bolo otvorené verejnosti a známe verejnosti. Na záver by som sa chcel srdečne a úprimne poďakovať tlmočníkom, ktorí musia vždy trpezlivo a e, s, plnou, množstvom energie s nami vydržať e, vždy až do konca, tak aby sme si dokázali porozumieť nielen tomu, čo chceme povedať, ale aj jazykmi, ktorými sa vyjadrujeme. Ďakujem pekne všetkým a dovidenia.